Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Všetkých vás vítam po letnej prestávke. Vítam poslancov, ako aj personál všetkých kolegov. Všetkých vás eh, rád opäť vidím. Máme dnes pomerne nabitý program a eh, samozrejme spomíname si, eh, v lete sa uskutočnili útoky v Nemecku a v Nice Hm. a o tom budeme hovoriť v rámci bodu 4, takže ešte raz srdečne vás vítam. Ehm, body 5, 6 a 7 je spoločná rozprava, ktorá začne o 15 minút skôr, o 10.15, e, bod, bod 18 tiež začne o 15 minút skôr, o 11.30 a bod 9 e, posilnenie kontrol e, voči relevantným databázam na vonkajších hraniciach je odložený, takže bod 10 sa o všeobecnom rozpočte Európskej únie na finančný rok 2017 začne o 15.00 namiesto 15.15, 15, takže prosím, prineste si vaše hlasovacie kartičky, takže ak nie sú žiadne námietky, tak program bude v tomto zmysle pozmenený. Prejdeme k bodu 2 programu a to je jazykový profil, bohužiaľ. Chorvačina, dánština, finčina, estončina a írština nebudú dnes k dispozícii. A čo sa týka e, vypočutia e, Juliana Kinga, komisára pre bezpečnosť, e, chcel by som všetkých rád informovať o tomto bode. 15. júla rada sa rozhodla konzultovať E, parlamenta o vymenovaní komisára e, Juliana Kinga. Komisári zasadnú, koordinátori e, dnes sa zasadnú, aby sa pripravili na vypočutie a koordinátori určia dátum a podmienky tohto vypočutia. Takže rád by som chcel všetkých informovať, že o tom rozhodnú koordinátori spolu s konferenciou predsedov. A aká, kto nemá žiadne pripomienky, taká vás budem neskôr informovať o výsledku zasadnutia koordinátorov. A rovnako by som chcel povedať, že tu filmovací štáb, televízia Al Arabia, Al Jazeera a tiež, takže tí nás dnes eh, budú filmovať. Dobre, takže prejdeme k bodu 3 a to je schválenie zápisníc eh, zasadnutia 7. apríla a dnes sú žiadne pripomienky. Tak eh, Zápisnica je schválená, kolegyne, kolegovia. Prejdeme k bodu 4. Bohužiaľ. Máme za sebou leto, počas ktorého sú skutočne viaceré teroristické útoky, aby sme to dali do kontextu, aby sme hovorili o týchto eh, útokoch v Nemecku a v Mise sa uskutoční eh, výmena názorov s komisiou a s predsedníctvom. Bohužiaľ, um, kvôli iným povinnostiam pán Dekerkov dnes nemohol prísť, ale o, prislúbil mi, že príde na jeden z ďalší, jedno z ďalších zasadnutí. Takže teraz požiadam komisiu, aby sa vyjadrila ako prvá a potom požiadam predsedníctvo, aby sa stručne vyjadrilo k politickej debate a kontextu o prebiehajúcich aktivitách na boj proti terorizmu. Samozrejme beží trialóg o legislatíve, takže slovo dostane pán Soreka a potom dostanú slovo e, poslanci, aby sa vyjadrili a tiež e, by sa vyjadrili k súčasnému kontextu. Takže Luigi, ak e, chcete, nech sa páči, môžete sa vyjadriť a potom dostanú slovo členovia výboru. No a musím, prihláste sa a teraz do diskusie. Ďakujem pekne. Luigi, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež vám všetkým želám e, dobrý deň, dobré ráno. E, vám, pán predseda, všetkým členom výboru e, vítame možnosť vymeniť si názory s členmi výboru po veľmi náročnom a tragickom lete. Čo tiež zamestnalo komisiu tak aby sme zhromažili informácií, poskytli pomoc členským štátom a informovali politikov o krokoch, ktoré sú potrebné prijať. Je jasné, že hrozby a rizika sú stále veľmi vysoké, ale rovnako, keď sme identifikovať zmeny po prvých analýzach udalostí z leta, tak zmenu profilu útokov, zmenu tiež profilu podozrivých teroristov. E, tam občania EÚ aj obyvateľia tretich krajín, navrátilci do Sýrie alebo Iraku, alebo e, radikalizované osoby, ktoré nikdy nevycestovali do bojových zón. No a miera radikalizácie týchto ľudí zdá sa, že stúpa a dramaticky sa zrýchluje. Takže jeden zo záverov, ktorý už teraz sa dá identifikovať, je skutočnosť, že modus operandi sa mení hm, tu dob z udalostí v konfliktnej zóne, v konfliktných zónach, kvôli čomu Daesh intenzifikuje žiadosti o džihadistickú prítomnosť, aby džihadisti v zahraničí konali. Predseda komisie Juncker odsudil všetky útoky a vyjadril solidaritu s obeťami, rodinnými príslušníkmi. No a tieto činy len posilnili snahy komisie, rozhodnutie predsedu, ako ste povedali, pán predseda, prideliť portfólio Bezpečnostnej únie dezignovanému komisárovi Julianovi Kingovi. A to je ďalšia ukážka determinácie komisie dosahovať rýchly pokrok, urýchliť implementáciu tak navrhovaných aktivít komisie v bezpečnostnej agende rozhodnutia z apríla 2015 rozhodnutia mnohé už boli implementované. Stručne ich čoskoro popíšem, ale rovnako tiež zrýchliť aktivity a opatrenia prezentované v oznámení o Bezpečnostnej únii z apríla 2016. No a práca dezignovaného komisára Juliana Kinga spolu s komisárom Avramopulosom pod vedením podpredsedu komisie Timmermansa sa budú zameriavať práve na tieto oblasti. Stále sme presvedčení, že hlavný signál Európskej agendy pre bezpečnosť a ochranu je stále platná maximalizácia použitia existujúcich nástrojov na zlepšenie e, zdieľania informácií a operatívnu a operačnú spoluprácu. Reakcia politických orgánov e, v členských štátov, e, v ktorých boli vykonané útoky počas leta, tie reakcie tiež potvrdzujú toto hodnotenie. Nie sú potrebné nové legislatívne iniciatívy, ale silnejšie použitie existujúcich nástrojov na zlepšenie zdieľania informácií a vzdielanie informácií a spoluprácu. Rovnako treba vyvinúť snahy, aby existujúce legislatívne návrhy, ktoré komisia predložila a o ktorých sa teraz hovorí medzi zákonodarcami, uvediem len smernicu o boji proti, o boji proti terorizmu. Tešíme sa na pokračovanie trialógu už na budúci týždeň legislatíva o strelných zbraniach, ale tiež novelizácia Schengenského prohničného kódexu. To sú všetko legislatívne akty, ktoré e, dúfame čo najskôr budú finalizované a pomôžu členským štátom pri predchádzaní ďalším útokom. Pán predseda, rád by som povedal pár slov tiež o iných otázkach ktorých na ktorých komisia chce v nadchádzajúcich týždňoch pracovať. V každom prípade máme dve dimenzie. Po, posilnenie externých hraníc, ale tiež posilnenie bezpečnosti v rámci šengenského priestoru a boj proti radikalizácii. Radikalizácia je jednoznačne prioritou. Ako som povedal, proces radikalizácie sa skracuje Niektorí jednotlivci sa radikalizujú v priebehu niekoľkých týždňov, namiesto mesiacov. My sme zintenzívnili prácu s miestnym spoločenstvom, ako viete, s Centrum excelentnosti pracuje v plnej sile, ako viete. Spolupracujeme so spoločnosťami a sociálnymi médiami a vás budeme informovať o pokroku, ktorý tu bol dosiahnutý. Tiež spolupracujeme s občianskou spoločnosťou pri eh, vytváraní a budovaní programu pre občianskú spoločnosť, tak aby sme zaistili, aby spoločnosť nachádzala sama nejaké postupy. Myslíme, že to je jadro diskusie na jednej strane. Treba zaistiť, aby existujúce nástroje boli plne využité, ale tiež existujúce systémy treba posilniť. Komisia čoskoro predloží nový návrh o tom, ako posilniť Európske protiteroristické centrum, ktoré už teraz prináša pridanú hodnotu, tak ako ukázala Task Force Fraternity, ktorú vytvorilo Francúzsko a Belgicko. Čo sa týka interoperability, budeme vás informovať o práci skupiny na vysokej úrovni pre informačné systémy, ale rovnako by som chcel spomenúť prácu, ktorá bude ro robiť na bezpečnosti šengenského priestoru. Nedávno dva členské štáty e, signalizovali, bolo to Francúzsko a Nemecko, potrebu pracovať v tejto oblasti tak, aby orgány činné v trestnom konaní mohli zasahovať rýchlejšie a boli to lepšie možnosti cezhraničnej spolupráce. No a môžem aj v tejto súvislosti povedať, že komisia e, čoskoro predloží návrh. My sme zintenzívnili prácu na boji proti nelegálnemu obchodovaniu sa strelnými zbraniami v spolupráci s Europolom a vo vzťahoch s tretimi krajinami. Uskutočnili sa špecifické misie expertov komisie e, počas leta do viacerých krajín e, na, v regióne Blízkeho východu Zintenzívnili sme eh, spoluprácu s krajinami Západného Balkánu, s Tureckom a dúfam, že čoskoro budem môcť predložiť eh, dobré odpovede. Ako som už povedal, modus operandi sa mení a preto plánujeme nov, nové iniciatívy v oblasti eh, detekcie a ochrany tých takých cieľov, čo je nová oblasť, nová koncepcia. No, to je, myslím, na teraz, pán predseda, všetko. Ja si veľmi rád vypočujem e, názory poslancov Európskeho parlamentu a na tomto základe budem informovať e, politickú úroveň s ohľadom na prezentáciu ďalšieho návrhu komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán e, Simonák za predsedníctvo. Nech sa páči. You, uh, e, Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň. Odkedy sme sa naposledy stretli v júli, ako už tu bolo povedané, došlo k teroristickým útokom vo viacerých členských štátoch. Vzhľadom na naliehavosť e, urobiť e, rýchly pokrok v oblasti boja proti terorizmu a hlavne proti urychlenej radikalizácii, chcel by som e, poukázať na potrebu vzájomnej podpory, aby sme v tomto boji postupovali účinne. Bezpečnosť, vrátanie boja proti terorizmu a radikalizácii patrí v súčasnosti k hlavným výzvam, pred ktorými stojí e, Európska únia. E, najmä pokiaľ ide o e, priority, tu ide o výmenu informácií, interoperabilitu, bezpečnosť hraníc, e, spoluprácu s e, poskytovateľmi služb služieb a bojom proti radikalizácii. Zároveň treba podporovať toleranciu, nediskrimináciu, slobodu a solidaritu. V nadväznosti na útoky v Bruseli v marci tohto roka sme podporili našich holandských kolegov, ktorí boli vtedy predsednickou krajinou v boji proti, boji proti terorizmu, predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií a posilnením interoperability. Implementácia cestnej mapy, ktorú rada podporila v júni, ako aj koordinácia iniciatív komisie v tejto oblasti, boli, sú a budú našou najvyššou prioritou. Európske centrum boja proti terorizmu, ktoré bolo začiatkom tohto roka zriadené pri Europole, Europole eh, ktoré takisto E, obsahuje e, vokálne body, posilnilo našu schopnosť bojovať proti terorizmu a vytvára pozitívne prostredie pre výmenu informácií. Tak ako komisia už zdôraznila, boj proti radikalizácii na všetkých úrovniach je ďalším kľúčovým pilierom boja proti terorizmu. Sme odhodlaní úzko spolupracovať s komisiou aj s ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami v tomto tejto oblasti. Chcel by som takisto podporiť to, čo povedala komisia, pokiaľ ide o meniaci sa model radikalizácie, ku ktorej dochádza čoraz častejšie, pričom zásadnú úlohu zohrávajú e, sociálne médiá. Z toho vyplýva aj naša potreba ušej spolupráce s poskytovateľmi internetovaných služieb. Táto má kľúčový význam a máme veľké očakávania od internetového fóra, ktoré bolo zriadené v septembri 2015, tak pokiaľ, pokiaľ ide o radikalizáciu prostredníctvom internetu. Takisto treba posilňovať výmenu odborných skúseností s tretimi krajinami. Dôraz sa kladie na lepšie využívanie už existujúcich nástrojov a rámcov, tak ako povedala komisia. V tomto smere existuje viacero legislatívnych iniciatív, ktoré sú v tomto smere obzvlášť relevantné. Návrh smernice boja proti terorizmu, ktorá sa má zameriavať na nové formy terorizmu, najmä pokiaľ ide o fenomén zahraničných bojovníkov. To je e, návrh, ktorý prechádza legislatívnym procesom a dúfame, že budeme môcť s výborom aktívne spolupracovať s cieľom dosiahnuť dohodu v najbližšej budúcnosti. Takisto by som v tejto súvislosti chcel spomenúť boj proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí čo je ďalším bodom, ktorému predsedníctvo pripisuje vysokú prioritu. Návrh komisie pokiaľ ide o revíziu štvrtej smernice e, boja proti praniu špinavých peňazí, e, sprísňuje e, požiadavky, pokiaľ ide o E, konečných užívateľov výhod, ako aj e, určenie platformiem, ktoré sa používajú na takéto e, výmeny financií. Intenzívna práca na technickej úrovni sa už začala a veríme, že je možné dosiahnuť v nadchádzajúcich týždňoch značný pokrok. Pokiaľ ide o výsledok rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú, možno povedať len toľko, že hlavné, e, základné, hlavné e, bloky e, už boli vytvorené, pokiaľ ide o tento návrh komisie a veríme, že sa ďalší pokrok dosiahne v spolupráci s Európskym parlamentom. Návrh smernice o strelných zbraniach, a tu by som chcel opätovne e, podporiť to, čo povedala komisia, že predsedníctvo chce do konca roka v tomto smere dosiahnuť predpokladané výsledky a napokon by som chcel zdôrazniť aj odhodlanie predsedníctva predsedníctva dosiahnuť úplnú implementáciu nového mandátu Frontexu do konca tohto roka. Veríme, že aj toto bude predstavovať významný príspevok k vnútro, vnútornej bezpečnosti. E, pán predseda, týmto by som chcel skončiť. Vážení členovia výboru, teším sa na vaše pripomienky, prípadne otázky. Ďakujem. My sme na tento bod e, naplánovali čas, ktorý nám umožní hovoriť aj o teroristických útokoch, ku ktorým došlo v lete po našom ostatnom zasadnutí a takisto, aby sme mali možnosť hovoriť aj o e, trialogu, o legislatíve, ktorý v súčasnosti prebieha. E, bohužiaľ, e, riziko takéto rozpravy je, že by sme sa mohli e, dostať do príliš širokého spektra otázok, aby sme sa e, nezamerali na podstatu tohto problému. Táto oblasť je totiž mimoriadne široká, pokiaľ ide o tieto útoky a celkový kontext. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste sa e, vyjadrili len e, k tým kľúčovým otázkam tejto rozpravy a Dôvodom je to, že skutočne sa potrebujeme uistiť, že my ako parlament máme isté, istú pozíciu v tejto rozprave a sú tu niektoré miesta, kde my ako výbor musíme zdôrazniť našu pozíciu v kontexte týchto teroristických útokov, ku ktorým došlo v lete. Chcel by som teda kolegov poprosiť, pokiaľ majú záujem o e, slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že ste strávili príjemné leto. Úvodom by som e, sa chcela pripojiť k tým, ktorí odsudzujú teroristické útoky, ku ktorým došlo priebehu leta v Nemecku, vo Francúzsku, v Turecku a prejaviť moju plnú solidaritu. Podporujem to, čo všetko povedala komisia, aj predsedníctvo, pokiaľ ide o výmenu informácií, užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, e, aj skutočnosť, že dochádza k nárastu radikalizácie. Otázka je, čo môžeme urobiť v tomto kontexte aj v súvislosti so smernicou o boja boji proti terorizmu s cieľom posilniť boj proti radikalizácii napríklad vo väzniciach a inde. V spolupráci s Europolom e, podporujeme e, zriadenie e, nového protiteroristického centra v Europole, a musíme sa zamyslieť aj nad tým, čo ešte by sme mohli urobiť. Ďakujem. Ďakujem aj za otázky pre komisiu a predsedníctvo. Nech sa páči ďalší. Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcela sa spýtať tak komisie aj predsedníctva, pokiaľ ide o spoločnú iniciatívu Francúzska a Nemecka týkajúcu sa bezpečnosti v Európe a mám niekoľko otázok. Predovšetkým v tejto dohode sa hovorí o posilnení vonkajších hraníc, lepšej výmene informácií a otázke eh, šetrovania. Ako viete, komisia e, nedostala odpoveď od rady, e, pokiaľ ide, e, zaujímalo by ma, čo si myslíte o návrhoch, ktoré predložili tieto dve krajiny, najmä pokiaľ ide o boj proti falšovaniu dokladov, pokiaľ ide o myšlienku európskej esty, ako aj o povinnosti E, šifrovanie, e, zabezpečenia účasti všetkých e, poskytovateľov služieb, pokiaľ ide o šifrovanie. To všetko súvisí s bojom proti terorizmu. Podporujem zradenie príslušného strediska v Europole. Takisto by ma zaujímalo, zaujímalo čo by ste mohli povedať o šengenskom informačnom systéme a pokiaľ ide o prácu komisára Avroma Polusa. Ďakujem. Thank you very much. And next to Mr. López Aguilar, please. Ďakujem, López Aguilar. Ďakujem. Takisto by som chcel vysloviť eh, ocenenie eh, správy, ktorú sme si práve vypočuli od komisie, ktoré sa hovorí o tých najnaliehavejších výzvach. Chcel by som vyjadriť solidaritu a obavy súvisiacu s nárastom e, terorizmu a predovšetkým, pokiaľ ide o vývoj v Turecku, ktorý je veľmi znepokojujúci. Otázka na komisiu sa týka tejto metafory radikalizácie. My hovoríme stále o radikalizácii E, pokiaľ ide o radikalizáciu, vyjadrujeme ňou proces, ktorý e, spôsobuje, že jeden bežný občan sa zmení na teroristu, nie potenciálneho, ale skutočného. Mňa by však zaujímali vaše skúsenosti s deradikalizáciou. V niektorých štátoch sa e, robia snahy o deradikalizáciu a nemáme o tom dostatok informácií. Existuje nejaká analýza o tom, ako bojovať proti radikalizácii napríklad prostredníctvom vzdelávania alebo eh, ako, eh, či, či sa môžeme poučiť z niektorých skúseností, ktoré majú v tomto smere niektoré členské štáty, či existujú nejaké spôsoby deradikalizácie, z ktorých by sa mohli poučiť aj iné členské štáty eh, myslím si, že takéto hĺbšie pochopenie e, otázky deradikalizácie by bolo veľmi užitočné. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pán predseda, ďakujem komisii, ďakujem predsedníctvu. Moja prvá otázka je otázkou, ktorú kladiem opakovane a to, kedy komisia a rada začne skutočne pracovať Možno, prepačte, ten pán predo mnou Čiže kedy komisia a rada začne skutočne hodnotiť opatrenia, ktoré pri, sme prijímali posledných 15 rokov, pokiaľ ide o ich realizáciu a účinnosť. Pokiaľ ide o účinnosť, neviem sa obraniť dojmu, že náš boj proti terorizmu e, mož, môže e, možno označiť za zlyhanie, e, rovnako ako boj proti drogám. V zásade sme zlyhali, ale rada ani komisia neurobila nejaké zmysluplné hodnotenie. My potrebujeme vedieť, či tie opatrenia, ktoré sme prijali, dávajú vôbec zmysel. A pokiaľ ide o implementáciu, začiatkom tohto roka sme odhlasovali veľmi kontrolované kontroverznú smernicu EU PNR. A mňa by zaujímalo, ako to vyzerá z jej implementáciou. Vidím, že Monika Holmeier e, kýva hlavou, ale skutočne dáva zmysel pýtať sa členských štátov, ako to vyzerá v oblasti implementácie. A pokiaľ ide o radikalizáciu, posledná otázka. E, my sme svedkami Eh, útokov v lete vždy boli označované ako teroristické, ale komisia správne poukázala na to, že povaha týchto útokov sa podľa všetkého mení a ja eh, neviem, či je skutočne rozumné každý takýto útok okamžite označiť za teroristický, eh, pretože to všetko potom môžu teroristi označovať za svoj úspech a my vždy ako, my islamský štát používame ako zamienku, ale to v podstate nahráva e, týmto silám tým, že im umožníme, aby sa oni prihlásili k takýmto útokom ako ku svojmu úspechu. Thank you, uh, Chair. Um, I have... Ja mám ešte dve veci. Takisto by som sa chcel um, e, zmieniť o spoločnej iniciatíve francúzského a nemeckého ministra vnútra. A chcel by som takisto položiť otázku rade a predsedníctve, ako to zapadá do vašich plánov a či sa v tomto smere predpokladajú nejaké zmeny, pokiaľ ide o časový rámec. Niektoré z bodov, ktoré boli nastolené v správe predsedníctva, Napríklad e, tvrdenie, že Frontex e, znamená výrazné zlepšenie vnútornej bezpečnosti. E, myslím si, že by mala existovať Európska RSTA, že by mal existovať systém kontroly na vstupe a výstupe. Ja mám však pocit, že väčšina ľudí, ktorí sa dopúšťajú takýchto útokov, teroristických útokov, to nie sú imigranti, sú to väčšinou ľudia, ktorí sa už nachádzali v Európskej únii. Takisto môžu mať inú národnosť, ale skutočne e, to súvisí s E, otázkou kontroly hraníc. Ja neviem, či je rozumné, keď si myslíme, že môžeme čeliť týmto hrozbám tým, že zlepšíme ochranu hraníc. Ja si myslím, že oveľa viac by sme mohli urobiť vo vnútro európskom meradle. E, a hovoríme skutočne aj o koordinácii v tomto smere. E, e, mali by sme prijať skutočne pravidla pravidlá koordinácie a výmeny informácií. A napokon, pokiaľ ide o radikalizáciu, o ktorej hovorila aj e, predrečnička. Takisto by som bol rád, keby sa členské štáty vyjadrili k tomu, či sa zaoberajú otázkou boja proti radikalizácii vo väzniciach alebo pokiaľ ide o obsah internetu. Myslím si, že e, toto nemôže byť len úloha poskytovateľov internetu, to musí byť aj úloha pre e, orgány na presadzovanie práva, ktoré musia byť na to riadne vybavené, musia mať schopnosť zabezpečiť e, aj takéto služby, pokiaľ ide o bezpečnosť. Ďakujem. Ja som vždy v posledných mesiacoch si pomyslela, no dobre, ako to pôjde ďalej a samozrejme si myslím, že dúfam, že nie u nás sa to stane a E, nenecháme si nahovorať, že tento um, problém sa dá jednoducho ohraničiť. A um, samozrejme, ako aj v Nemecku, aj uh, inde sa musíme voči tomu postaviť. E, a ja som sa pýtala, ako eh, môžeme atentáty, atentátom zabraniť? Eh, a ja si myslím, že to nie je možné, pretože keď eh, ľudia zachádzajú tak ďaleko, že robia samovražedné útoky, tak už nemajú žiadne zábrany, nemajú nič v rukách, nemáme nič v rukách a musíme veci robiť doterajšie protiteroristické opatrenia, ako teraz fungujú, ako sme sa o nich uznesli a rozhodli E, tak existuje tu celý balík protiteroristických opatrení a to musíme um, si teraz uh, pokojne um, premyslieť, aké je to užitočné, čo nám to prinieslo, ako ďaleko sme sa s tým dostali. To musíme urobiť a preto je existenciálne to dôležité a nechcem vôbec povedať, uh, tvrdiť, že to je všetko nezmysel alebo nesprávne. Nechcem tak ďaleko zájsť, ale uh, chcem vedieť, že čo funguje, čo nefunguje. A druhá vec je, že musíme hovoriť o radikalizácii. Nie je to také ľahké, ja teraz som tiež eh, čítal a videl rôzne príspevky rozmyslíme o tom, nemusíme hovoriť o tom, že e, výuka e, imanov e, sa deje v našich členských štátoch a že to ide o obchádzanie s islamom a samozrejme, že to nebesmieme ohraničovať, obmedzovať len na muslimov, ale napriek tomu musíme o týchto otázkach hovoriť. Potrebujeme pracovať s tými, ktorí dezertovali od týchto radikálov Ehm, máme aj v Nemecku ehm, dezerterov, ktorí vystúpili pred verejnosť a ehm, odišli od radikálov a turizmus a jeho financovanie ďalšia téma. Teraz som sa dozvedela, že financovanie terorizmu nie je také dokonalé a samozrejme tým aj tie um, platby, e, ktoré idú do Iránu a Sýrie, sú ohrozené, ale ja si myslím, že treba hovoriť vážne o financovaní terorizmu s e, Tureckom, e, Sávskou Arábiou a Katarom, ktorí všetci silne podporujú terorizmus. Tento um, súbor rôznych uh, úloh si musíme pokojne premyslieť a pozrieť, že čím môžeme začať. Myslím si, že to je otázka, ktorú musím robiť a nie je to akcionizmus a mám veľa otázok, ktoré nedokážem konkrétne položiť, pretože teraz neviem, ktorá je správna otázka, aby sme sa s týmto problémom vysporiadali. No, som za to, že aby sme túto debatu e, tu začali. Ďakujem, pani Holmajer. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, potom, ako pani Intveld eh, si zle vyložila eh, moje eh, kývanie hlavou, tak chcem povedať, že nie to dôvod, že pochádzam z tej spolkovej krajiny, v ktorej nastali tri uh, teroristické útoky, tak uh, to vidím z úplne inej strany a vidím, vnímam to ako úplne inú povahu problému. E, teraz e, takéto teroristické e, útoky nemôžeme využívať na to, aby sme presadzovali stále politické požiadavky, alebo aby sme ich videli ako potvrdené, alebo nie. Je to dôvod, aby sme o konkrétnych veciach si premysleli, ktoré sa naozaj dejú a nikto si nemôže myslieť, že keď to budeme tu správne analyzovať, že sa tým lepší boj proti terorizmu. Keď niečo analyzujeme a o tomto hovoríme, čo považujem za správne, aby e, sme e, postupili, turistov, ktoré využívajú úplne rôzne stratégie, ktoré sa stále menia a na ktoré sa členské štáty musia prispôsobiť a tieto zase svoje stratégie zmeniť. Mala som dojem pre tých dvoch eh, našich, ktoré som absolvovala, jedno z nich vo Francúzsku, že bezpečnostné orgány e, veľmi komplexným spôsobom zmenili svoje stratégie. Či sú všetky dokonalé, to neviem, e, nechcem posudzovať, ale neviem miem tvrdiť, že ja viem, že ktorá stratégia je dokonalá, aby už nenastal žiadny atentát. My e, môžeme e, spomôcť, aby sa tieto stratégie optimalizovali a preto e, Eh, chcem spomenúť vzhľadom na dva teroristické otoky v mojom eh, domove, v mojej domovine. Mám nasledujúce otázky. Prvá sa eh, týka sledovateľnosti zbraní. Ako ďaleko sme zašli v tejto oblasti a vo všetkých týchto prípadoch, v ktorej nastali útoky. To bolo spôsobené zbraniami, ktoré sa ľahko dali zohnať cez čierny internet a E, otázka je, či sa posilní spolupráca medzi členskými štátmi, aby sa vzájomne informovali aj vo veci interoperability back video, aby sme to e, viac e, zlepšili, aby sa robila výmena údajov, e, keď ide o 17-ročného e, chlapca, ktorý nie je teroristický útočník, ale je to útočník v Amoku a tak chcem sa povedať, že či, keď je možné, aby e, si za pár eur každý bez problémov zadovážil zbraň, tak potom je to otázka, ako to bude vyzerať pri teroristoch a podľa mňa toto je podstatné ťažisko druhé ťažisko vidím pri téme, že sa tu eh, hovorí o tom, ako odlišujeme tých, eh, ktorí zneužívajú migračné toky na teroristické toky od tých, eh, ktorí naozaj sú utečenci a migranti, pretože to je jeden z kľúčových problémov, s ktorým musíme bojovať, že jednoducho normálni utečenci sa už vnímajú s veľkou nedôverou, pretože Oba títo teroristi, ktorí v Bavorsku spáchali útok, e, zneužili e, ten migračný tak z strany e, pravicových radikálov sa hneď to hodí do jedného vreca, že utečenci terorista to, rôzne vrstvy obyvateľstva takto nevnímajú a preto je správne, aby sme sa zaberali tým, ako môžeme pomôcť Frontexu. A to e, neznamená, že by sme dokázali na hraniciach e, identifikovať teroristov alebo bojovníkov v zahraničí. Doteraz to Frontex e, nemôže robiť. A tretia otázka sa týka radikalizácie a deradikalizácie. Keď nevieme, že kto to je, tak nemôžeme ani deradikalizovať, ale e, musíme riešiť aj mechanizmy deradikalizácia. E, tu sa pýtam komisie, že e, ako ďaleko e, prišli v vypracovaní predlohy, ako plniť spoločnú stratégiu a ako môžeme braniť radikalizácii, ako môžeme značne zlepšiť deradikalizáciu. Ďakujem pani Sipol. Ďakujem, pán predseda, že môžem aj ja hovoriť. Najprv sa chcem poďakovať komisii aj rade za to, že tieto rôzne aspekty, ktoré zahrávajú v tejto oblasti, ešte raz pomenovali a vyzvihli. A ja chcem sa osobitne podporiť e, prístup komisie, ktorá upozornila na to, že musíme klásť e, osobitný dôraz na to, že to, čo bolo e, rozhodnuté, nedávno, ale aj dávnejšie, aby sa to naozaj plnilo. A keď hovorím e, plnilo, tak tým nemyslím len to, že v e, zákonoch členských štátov to treba upraviť, ale že v praxi to aj treba plniť a že potom tieto opatrenia naozaj budú e, plniť všetky agentúry a orgány v členských štátoch. A myslím, že to je dôležitý aspekt, aby mm, nastala výmena informácia ozajstná spolupráca tých orgánov členských štátov, aby sa zlepšila, pretože bez ohľadu na to, či hovoríme o organizovanej trestnej činnosti alebo o terorizme, vidíme, že e, sme rýchlo schopní zmeniť naše stratégie aj e, tú otázku, že E, koho oslovíme a ako budeme oslovať ľudí e, vo veci radikalizácie a preto je spolupráca výmena údajov dôležitá, aby sme e, takéto stratégie čo najrychlejšie im oznámili a vlastné politiky na to prispôsobili. Mám konkrétnu otázku na komisiu a členské štáty, pretože sme nedávno zažili, že niektoré z radikalizovaných ľudí a niektorí útočníci boli veľmi mladí. A otázka, ktorú si kladieme, je, že či to e, je e, vývoj, že e, okrem tých dospelých budeme teraz oslovať viac aj mladých ľudí, alebo či nastáva taký vývoj, že sa pri radikalizácii oslove menej dospelých, ale že sa radikáli sústredujú skôr na mladých, ktorých oslovujú a preto Chcem eh, oznámiť, že či komisia v tom oznámení z eh, apríla 2016 v oblasti prevencie a eh, radikalizácie toto dala do popredia pri úvode svojej správy a chcem sa pýtať, či naozaj túto oblasť práve v súvislosti s mladistvými útočníkmi dáme ako zámer a priorite členských štátov a či do toho budeme investovať e, peniaze a personál a e, tam budeme plniť prevenciu. Ďakujem pani Sargentini. Um. Ďakujem pán predseda. Je tu príklad že sa e, snažíte nájsť kontaktné šošovky pod lampou kde ste ich možno aj nestratili, ale tam je svetlo, tak tam ich práve chcete hľadať, aj keď ich tam nenájdete, lebo ste ich tam nestratili. Taký mám pocit z debaty o teroristických útokoch u Európskej únie. E, návrhy, ktoré sme videli e, roky, roky, opäť Demasiera KSNF, e, a tie riešia kontroly. Máme veľa systémov hraničných kontrol, niekedy aj dobre pracujú a um, pozrite sa na uh, tých uh, pánov, ktorí zautočili uh, na uh, kostol a uh, zavraždili kniaza uh, v Francúzsku. Chceli ísť do Sýrie a potom ho chytili v Nemecku a neskôr uh, ho chytili uh, tureckí pohraničníci a um, vrátili a on ho uh, bol um, vo Francúzsku a potom uh, bol prepustený s uh, elektronickým náramkom. A e, my sme sa pýtali, ako sme to mohli e, zabraniť e, a to sa e, týkalo aj ostrahy na hraniciach, aj to, toho, čo prebiehalo v jeho hlave, o radikalizácii. Keď hovoríme o radikalizácii a deradikalizácii, áno, musíme to robiť na hraniciach, ale musíme to uh, robiť aj v našom živote a v našich uh, spoločnostiach, ale Eh, my, eh, keď eh, hovoríme posledné týždne v Európe o tom, že aké šaty nosia ženy na kúpaliskách a chceme, aby si vyzliekli nie, tak my organizujeme spoločnosť, ktorá tomu nepomáha a dávame ďalšiu, ďalšiu argumentáciu, ktorou im ukážeme, ako zle zaobchádzame s moslimami. To neznamená, že niektoré z tých útokov sú našou chyba, ale to znamená, že e, nesmerujeme k deradikalizácii. Môžeme e, ešte e, zlepšovať kontroly na hraniciach, ale vidíme, že po útokoch Charlie Hebdo a ďalších vidíme, že mnohí z týchto e, radikálnych mladých ľudí boli radikalizovaných v Európe a vidíme, že e, naše programy radikalizácie neriešia túto vec. A e, k e, tej smerici proti praniu peňazí, ktorej sa dotkla slovenské predsedníctvo, aj ten spis spravodajcov. Áno, my chceme zrýchliť tento prístup, ale nemyslíme si, že to bude počas vášho predsedníctva. Chceme o tom hlasovať e, v januári. No, ja by som uvítala vašu odpoveď a chceme na to odpovedať v nasledujúcich týždňoch, aby sme si pripravili naše pozmeňujúce návrhy, aby ste nám ukázali, že kde e, financovanie terorizmu. financovanie terorizmu im pomáha, pretože doteraz teroristické e, útoky e, sa robia za e, lacno. Aj 11. september nebol drahý. Teroristické útoky, ktoré vidíme v Európe, ne stoja veľa peňazí. Áno, veľa peňazí sa čerpá a míňa v oblasti obsadených islamským štátom, ale nie pri teroristických útokoch v Európe. Takže povedzte mi, ako môžeme e, smernicou proti praniu peňazí e, zabraniť financovanie teroristických útokov. A nakoniec e, videl som podľa toho, čo povedala Monika Almer, že je kritické a absurdné, že mladiství si môže nakúpiť zbranie cez internet. Takže je treba, aby sme sprísnili legislatívu, ale nie vždy toto podporujú pravičari v tomto parlamente. Ďakujem, pani Činiči. Grazie, prezidente. Buongiorno con Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, milé kolegyne, milé kolegovia. Rado by som poďakovala Rade aj komisii za ich prezentáciu. Terorizmus, nové formy terorizmu, tomu sa musíme venovať, musíme to riešiť. Naozaj takým zásadným spôsobom. To, čo potrebujeme, nie sú len opatrenia policajného charakteru, ale aj preventívne opatrenia. A na to by sme mali zamerať naše úsilie, to znamená prevencia a radikalizácia voj proti zahraničným bojovníkom O tom už eh, hovorili niektorí kolegovia. Ja mám dojem, že sme mali postupovať spoločne v Európskom parlamente a urobiť všetko preto, aby sme vytvorili dostatočné preventívne opatrenia, preventívnu štruktúru, pretože prevencia podľa mňa je kľúčová, je to základ eh, všetkej ďalšej práce eh, na tomto poli v boji proti e, tomuto dramatickému javu, ktorým je terorizmus, treba pripraviť určitú stratégiu na európskej úrovni, ktorá by umožnila spoluprácu medzi jednotlivými informačnými agentúrami a policajnými systémami, akýmkoľvek inými agentúrami, ktoré sa zaberajú terorizmom a bojujú proti tomuto javu spolupráce a zároveň je to optimálne využívanie ľudských zdrojov, ktoré je dôležité, ľudské zdroje, ktoré budú e, k dispozícii pre tieto rôzne agentúry a ich spoluprácu v boji proti tomuto nešváru. A na záver, kolegovia sa zmenili o mnohých aspektoch, no je tu jedna vec, ktorá je zásadná a to je potrebná integrácia boji proti terorizmu, aby sme integrovali otázku organizovaného zločinu. Hovoríme o terorizme, ktorý je úzko prepojený s e, organizovanými tokmi peňazí týmto zločineckým e, organizáciám. Pán Zdechovský, ďakujem pekne, Klod, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, za vaše príspevky. E, veľmi pozorne som si ich vypočul. Ďakujem tiež komisii, ďakujem aj slovenskému predsedníctvu za ich príspevok. Ja by som chcel teraz e, hovoriť chvíľu nie ako politike, ale skôr by som sa chcel povedať, e, pozrieť na teroristické útoky z psychologického hľadiska. Všetky teroristické útoky, ktoré sa stali, majú dva také faktory, ktoré ich sprevádzajú. Prvý faktor je faktor frustrácie. Je úplne jedno, či ten človek tu žije už veľa rokov, alebo sem teraz prišiel nejaké vlne, alebo je to druhá, tretia generácia a ten človek je nejakým spôsobom frustrovaný. Často to vzniká pri rôznej šikane. A to je prípad tých mníchovských útokov, kedy skutočne tí ľudia pod tlakom situácie, keď ten človek už si nevie poradiť, tak siahne, vezme do ruky zbraním. Druhý faktor je nevzdelanosť. Väčšina tých ľudí, ktorí páchajú tieto útoky, sú často zle vzdelaní a neorientovaní. No a keď sa pozrieme do Európy a keď sa pozrieme do Európskej únie, do členských štátov, tak ja sa pýtam, ako si my plníme domáce úlohy ako si my plníme to, aby sme tu nemali frustrovaných a nevzdelených obyvateľov. Môžeme si spoločne urobiť za 4 km do Molenbeku. Tam vám ukážem veľa takýchto frustrovaných, frustrovaných a nevzdelaných ľudí. Môžeme ísť znovu do Kale. 9000 ľudí, sú tam ženy, ktoré priznávali. Ja som teraz v lete jazdil po utečenských táboroch a, a bolo zaujímavé v Taliansku alebo na Malte sa stretnúť so ženami, ktoré počas cesty z Líbie eh, viackrát opakovane boli znásilňované. Deti sú v Kale znásilňované, znásilňované. Charitatívne organizácie hovoria o tom, že malé 13-14 ročné a deti si chodia po kondómy. Čo myslíte, že s tými deťmi raz bude? Ako raz budú vyzerať? Takže my nepotrebujeme žiadne nové nariadenie alebo smernicu my nepotrebujeme ani žiadne nové stratégie, my potrebujeme, aby sme splnili to, čomu sme sa e, zaviazali. A problém kalenie nie je problém celej Európskej únie. Je to problém hlavne francúzskej vlády, ktorá tento problém nerieši. Je to pro, problém v ďalších miestach. Chorvátsko, ktoré má deravú hranicu v Chorvátsku, keď chcete prejsť cez hranicu s akýmkoľvek pasom, tak prejdete. A Chorvátsko nemá ľudí a neplní to, že by túto hranicu strážilo a môžem pokračovať v ďalších štátoch, vážené kolegyne, kolegovia. Prestaňme si navrávať, že treba robiť nejaké zložité opatrenia. Je treba skutočne sa zamyslieť nad tým, či to, čo robíme, je postačujúce a či by sme nemali skutočne zmeniť náš prístup k členských štátov. Pani Spinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať eh, komisii a predsedníctvu rady za to, že poukázali na to, že sa mení model radikalizácie. K tomu mám pár otázok. Ja žijem vo Francúzsku, mám... Som sa pozerala na niektoré body, ktoré sa mi zdajú zaujímavé. Najskôr No, aha. zahraničných bojovníkov alebo pán zahraničných bojovníkov pri teroristických útokov, ten je čoraz nižší, ale z ISIS je čoraz viac takých eh, buniek, spiacich buniek v členských štátoch. To sú tentáty, ktoré vykonajú ľudia, ktorí trpia nejaký, nejakou chorobou alebo poruchou, nesúvisto s ISIS, ale ISIS e, sa vždycky toho ujme. Vo Francúzsku je to tak, že SC má názor, že už sa nedá už netreba sa zaoberať zahraničnými bojovníkmi, zahraničnými teroristami, pretože to ich je už doma. A potom druhá otázka, čo urobíme, aby sme chránili právny štát pretože ten problém už máme u nás doma. Aby som citovala Francúzsko, tak eh, otázka pre komisiu, ako reagovať na túto všeobecnú tendenciu, hlavne vo Francúzsku, čo týka stigmatizácie migrantov a islámu, kde sa konkrétne situácie miešajú s zásadami, ktoré vôbec nesúvisia s Burkíny, laicizmom a pýtam sa, či komisia, komisia by nemala záujem nejakú koordináciu, preveriť situáciu a to nie len Eh, s príslušnými eh, vládami a ministerstvami, ministerstvami vnútra, ale aj súdmi a súdnymi dvormi. Pretože v Francúzsku rozsudok Burkiny, na ktorých bude veľký záujem, pretože sa jasne rozdeľujú a rozlišujú bezpečnostné otázky, konkrétne otázky a to, čo sú zásady francúzského štátu, eh, boli položené v roku 1905 o e, laicite v sekulárnom charaktere. No a ďalšia otázka, ktorá už bola položená pre mňa je veľmi zaujímavá. Čo, ako by chcela komisia reagovať na francúzsku a nemeckú výzvu, aby šifrovacie techniky pre WhatsApp aj iné sociálne siete boli odstránené, pretože to sú techniky, ktoré sa dajú prispôsobiť aj iným prevádzkovateľom a sú to techniky, ktoré ochránia súkromnú sféru, ktoré sú dôležité pre slobodu jednotlivca a aj pre slobodu podnikov. Takže mňa by zaujímalo, či komisia chce pozitívne reagovať na túto žiadosť, že by mala existovať nejaká európska smernica alebo nariadenie ten, túto žiadosť a Francúzska a Nemecka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vos. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka, znie, ako zajistiť našu bezpečnosť tak, aby boli eh, časné informácie o tom, bez toho, aby sme eh, museli hovoriť o zániku eh, ochrany súkromia, ale tiež musím povedať, čím viac útokov ohrozuje našu bezpečnosť, tak tým viac právomocí alebo tým viac možností musia mať bezpečnostné orgány. No a momentálne musím povedať, že sa nachádzame v neustálom ohrození a preto sa pýtam, či naše štruktúry a opatrenia, ktoré sme príjmali, sú správne. Keď ja sledujem štruktúram, e, tak náš bezpečnostný systém stále vyzerá trochu stredoveko, hlavne preto, že teraz len sa intenzívnejšie zaujímame o výmenu, možno to funguje lepšie, ako si myslíme, ale teraz sa to dostáva do pozornosti. Okrem toho, pre mňa dôležitá otázka, kto z národných bezpečnostných orgánov vykonáva spoločné európske záujmy. Netreba štolovať ešte nejakú inú úroveň. No a ďalej je tu otázka, či potrebujeme viac personálu, či potrebujeme lepší personál, či potrebujeme viac peňazí, či potrebujeme viac údajov a ak áno, aké, e, či treba e, meniť našu legislatívu. Je to dôležitá otázka v lepšom personále je. A treba sa z, z, e, zamyslieť že špecialisti a treba vyškoliť a vybudovať a špecialistov pre a oddelenia pre a počítače počítačové siete, tak aby IS sme sa nielen bránili pred IS, ale aby sme dokázali na nich e, zautočiť týmto spôsobom. A už sa hovorilo o tom, že Darknet existuje a treba e, riešiť otázku anonymity a čo v tejto oblasti znamená e, šifrovanie, keď sa chceme zorganizovať v tejto oblasti. Myslím, že tým sa tiež treba zaoberať. No a ďalej otázka, čo sa týka radikalizácie ako sa postavíme k problematike salafistov v Nemecku, eh, je 8 až 9 tisíc salafistov a to tiež znamená, že to sú ľudia, ktorí nechcú slobodu prejavu, nechcú demokraciu, nechcú právny štát a nechcú ani zrovnoprávnenie mužov a žien. A treba sa pýtať, čo spravíme s touto skupinou? Oni môžu u nás slobodne pôsobiť a myslím, že tá náboženská sloboda, eh, ktorá je teraz poskytnutá, sloboda, je to vlastne sloboda radikalizácie, či by sme to nemali trochu obmedziť, okrem toho spolupráca s tretimi krajinami sa mi zdá eh, zásadná, hlavne tí, ktorí majú podobné demokratické štruktúry právneho štátu ako, vy, ako my. A v tejto súvislosti sme tiež eh, hovorili, či nevytvoríme európsky program TFTP, neviem, či je to nevyhnutné, alebo či by e, stačilo nestačí spolupráca s USA, my ale potrebujeme informácie a odpovede na to, čo je nevyhnutné a kde musíme ďalej okračovať. E, to znamená tiež e, pri financovaní terorizmu že treba bojovať proti pašovaniu, a nie len pašovaniu zbraní, ale aj pašovania, z ktorého plynú zisky. A treba, aby nie len rýchlejšie reagovali bezpečnostné orgány, ale tiež legislatívne orgány, zákonodarcovia v národných parlamentoch. Aj na tom musíme pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Jurek. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým ďakujem za to, že táto diskusia prebieha, pretože je veľmi dôležitá a politika musí vždy reagovať e, na udalosti. E, my sme e, neskoro reagovali na udalosti. Pred dvomi rokmi sa ukázalo, že stále viac Európanov vycestúva do ozbrojených síl islamského štátu a e, navyše sme e, nereagovali e, na to, že to e, nie sú len e, dobrovoľníci, e, ale aj mladé ženy, ktoré e, vycestovali e, pod vplyvom ideológie, podľa ktorej ich eh, poslaním eh, bolo eh, žiť pod vládou mm, štátu kalifátu, ktorý bol vyhlásený a všetci praverní sa tam mali čo najrychlejšie vybrať, aby žili pod vládou tohto štátu a mm, to sa ukázalo ako v extrémne to zapôsobilo na občanov aj západného sveta. Ako máme reagovať? Poprvé, každá forma vyjadrenia sympatí terorizmu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 osoba, ktoré e, nemajú e, naše občanstvo, e, máme reagovať na to, že majú byť zadržaní v našich hraniciach, keď prebieha vojna proti západnému svetu a keď niekto sympatizuje s útokmi proti nám, nesmie medzi nami žiť. To je prvá vec. Druhá vec sa týka len časti osôb, ktoré sú zapojené do takýchto činností, pretože sú to aj osoby, ktoré majú občanstvo našich štátov ale tu pre všetkým, keď ide o tých, eh, ktorí eh, nedávno dostali eh, to občanstvo, každý administratívny proces môže byť predmetom prehnotenia. A mm, teda jednoducho treba mm, prevrieť tie procedúry a konania, či e, nenastali vážne e, chyby pri udelovaní občanstva. Hovorím o e, osobách, e, ktoré majú sympatie tohto druhu a e, presvedčie takéto druhu. A týchto treba čo najskôr e, odsunúť e, z našich hraníc. A treba e, sprísniť e, právne reakcie e, na prejav e, sympatí v médiách e, voči teroristickým činom a zločinom e, proti nevinným občanom alebo vôbec voči islamskému štátu ako takému, ktorý vedie vojnu s našimi štátmi. Krátko povediac, je treba všeobecnú zmenu postoja. Jeden z našich kolegov sa pýtal, či nám prináleží obmedzovať slobodu. E, vôbec nie, slobody treba braniť, ale um, treba braniť e, zásady, ktoré sú zákonné pre našu civilizáciu a uh, to uh, v, uh, uh, ako je uvedené v Republika Suprema Lex Est. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte štyri rečníci a uzavriem zoznam rečníkov teraz. Pani Nes Beseril, nech sa páči. Tereza, nech sa páči. Muchísimas gracias. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že najdôležitejšie proti terorizmu je jednota. Myslím, že by sme um, mali opustiť politické postoje a tieto využiť ako zbranie a pochopiť, že Ide o to, aby sme e, pochopili, kto sú teroristi. Sú to vrahovia a e, treba odidealizovať terorizmus a e, poprieť dôvody terorizmu a odvodnenia a obhajovanie terorizmu. Teraz máme v Španielsku prípad, kde terorista je kandidát na politickom zozname a vy si myslíte, že násilník a vrah detí si to, pod, aj keď e, e si odkrutil svoj trest, e, tak sme ho dali na kandidátku a e, vy by ste e, nechceli bývať e, s človekom, e, ktorý e, má e, na svedomí vraždy, ale u nás to existuje a tento človek sa idealizuje. Keď hovoríme o ľuďoch, ktorí prešli radikalizáciou, pre nich sú to hrdinovia, ale oni sa domnievajú, že je to dôležité byť terorista a preto je to jedna z hlavných vecí a e, my e, musíme mať tom veľmi jasné, čo robia, pretože keď e, to robia, zabudajú na obete v Batekova, a Španielsku a o obetiach, o deťoch a Nehovorí sa dosť o obetiach a v tej správe o terizmu, ktorá sa iniciuje na trilogoch, ja e, trvám na tom, aby sa hovorilo o obetiach, pretože nie je možné mať stratégiu proti terorizmu bez toho, aby sme hovorili o obetiach. Takže chcem sa spýtať komisie, e, či myslí na to v tých e, prostriedkoch, ktoré chcú na to venovať e, aj v rozpočte. A ja sa domnievam, že hoci e, rozumiem e, ministrovi, e, keď e, hovorí, že sme e, si zvykli na terorizmus, e, tak on tým hovorí, že je ľahké e, zabíjať a e, ja e, nechcem žiť s terorizmom a myslím si, že e, naša povinnosť je bojovať proti terorizmu a e, keďže sme e, voči tomu pristúpali z eh, politických postojov, je to politická téma, pretože žiaľ, terorizmus eh, veľa súvisí s politikou, ja to poznám, ja som obeď eh, terorizmu ETA a mm, viem, že na obete sa zabudá a pozera sa na ne len z hľadiska politických záujmov. A keď si predstavíte, že terorista z Brusela, lebo Bataclan by tu bol a hovoril, to sa môže stať a môže sa to stať práve preto, že nie sme jednotní a pretože chceme to zneužívať na politiku. Terorizmus e, zabíja všetky ľudí bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. A nikdy nezabúdajme na to, že sú to vrahovia a nie je to naša vina, že nás vražia a musíme vychádzať z tohto pohľadu a pracovať spoločne. Ďakujem pekne pani Gomez, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja vítam prístup, keď komisia uh, zdôraznila, že uh, neby sa tak sústrediť na novú legislatívu, samozrejme treba prijať to, čo sa pripravuje, ako hlavne o strelných zbraniach, ako aj proti praniu špinových peňazí. Ale čo sa týka prevencie radikalizácie, eh, ja by som chcel pripomenúť, eh, že sme pracovali intenzívne na správe daty eh, o prevencii radikalizácie a programu deradikalizácie. A ja sa chcem spýtať, čo spravila komisia, alebo čo robí komisia na to, aby podporila členské štáty, aby investovali do takýchto programov. Nie je to len o väzeniach, ale je to tiež o investíciách do sociálnych služieb na monitorovanie ľudí, ktorí uh, to ľahko môžu radikalizovať a máte dobrú politiku pre mládež, ktorá uh, dovolí, aby sa radikalizovali a ja súhlasím s tým, čo povedala Judith z Argentíny a, a diskusie o Burkiny len nahrávajú nie len extrémnej pravici, ktorá chce stigmatizovať moslimov, ale hrajú dokrát radikálom. A vieme, že v procesoch, keď sme vypracovali túto, vypracovali túto správu, sme sa naučili, že e, to posilňuje len radikalizáciou a propagandou. Ja nemyslím, že väčšina členských štátov investuje niečo do takýchto programov. Existujú dobré skúsenosti, o ktoré sa treba podeliť No a druhá otázka sa týka boja proti praniu špinavých peňazí. Je to kľúčová otázka a ja nevidím, kde rada a komisia, kde si stanovili túto priority, všetko pokračuje veľmi pomaly. A nie sú to len predplatené karty, tiež eh, a mnohé eh, legálne systémy na a pranie špinavých peňazí. Je to všade v Európe. Orgány nemajú e, nástroje na vyšetrovanie a ani my e, nemáme nástroje e, na, pre bankový systém. No, naše nástroje majú mnohé nedostatky a mnohé banky fungujú ako skutočné práčky špinavých peňazí. No a rado by som tiež hovorila o otázke hraničnej a pohraničnej bezpečnosti. A to nie je len o pohraničných kontrolách a kontrolách ľudí na hraniciach. Je to o ľuďoch, keď sa dostanú do EÚ. Ja nevidím, eh, členské štáty majú nejaký strach eh, z tisícov eh, maloletých bez sprievodu, ktorí sa nachádzajú niekde v EÚ a nikto sa o nich nestará, čo sú ľahkou obeťou Eh, pre radikálov, eh, ktorých ľahko môžu využiť. No a ďalej PNR. Čo mala byť zbraň na boj proti zahraničným bojovníkom, aj keď vieme, eh, že väčšina z tých zahraničných bojovníkov sú Európania tu v Európe. veľká chyba PNR je, že tam nepatria súkromné lety ani čárterové lety, pretože rada tomu zabránila. Takže ja som sa práve naučila a zistila som na návšteve agentúry, že v Jordánsku napríklad monitorovali zabranenie saudskému princovi, aby v súkromnom lietadle šiel s katagonom. To sú drogy, ktoré konzumujú, alebo s nákladom katagonu to sú drogy, ktoré konzumujú teroristi. V mnohých, na mnohých európskych letiskách s PNR alebo bez PNR tento prince by nikdy nebol zistený alebo zabranené mu pristať. A náklad mohli byť drogy, mohli to byť aj peniaze, mohli to byť zbranie alebo ľudia, vrátane teroristov. Ďakujem, pani Stevens. Dank u wel, voorzitter, collega's en commissie en de raad. Dank u wel voor de toelichting. Ďakujem. Ďakujem komisii, predsedníctve, pán predseda. Pokiaľ ide o bezpečnosť, musíme sa zamerať predovšetkým na interoperabilitu. Pokiaľ ide o databázy, výmenu informácií medzi členskými štátmi a takisto uplatňovanie pravidel a opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí a e, proti počítačovej kriminalite. Úplne súhlasím s týmito bodmi, ale e, mňa by zaujímalo viac informácií, pokiaľ ide o plánovanie posilňovania e, činnosti Európskeho strediska pre boj proti terorizmu. Aké e, činnosti e, hodla robiť a takisto si kladiem otázku, pokiaľ ide o prepojenie medzi jednotlivými vyšetrovacími týmami E, takéto spoločné vyšetrovacie týmy existujú, počínajú si veľmi dobre, ale nebolo by potrebné posilniť činnosť týchto vyšetrovacích tímov priamo v teréne. E, pokiaľ viem, e, Európsky súd pre ľudské práva v poslednom čase prijal opatrenia proti Rusku a proti Maďarsku. Išlo o programy hromadného sledovania. Zrejme E, išlo o porušovanie práva na e, súkromie. Čo si myslíte o tejto otázke a čo si myslíte o data mining? Toto je vec, ktorá sa vyskytuje v Európe a mňa by zaujímalo, čo si myslíte o tomto rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva a kým spôsobom by sa mal vykladať a aké by mali byť jeho dôsledky. Ďakujem. Posledný. Ďakujem, ďakujem pán predseda, ďakujem rade aj komisii za všetky poskytnuté informácie. Súhlasím s mnohými predrečníkmi v tom, že všetky tieto teroristické útoky predstavujú veľkú tragédiu. Žiaľ, je ich tak veľa, že je potrebné si zapísať eh, čas eh, ako aj miesto, eh, na ktorom k ním došlo. E, toto sú e, útoky, ktorých sa dopustili aj samostatní teroristi, tzv. E, spiace bunky a my vo Švedsku máme opatrenia na ochranu hraníc, ktoré stiažujú vstup do krajiny, ale sme svedkami toho, že tieto spiace bunky a títo osamelí teroristickí útočníci sa nachádzajú už teraz v našich členských štátoch. Veľa sa hovorilo o otázke radikalizácie. Možno by sme sa mali zamerať na veľký e, prílev utečencov, migrantov do Európy. My u nás vo Švedsku sme svedkami nárastu počtu trestných činov. Dochádza napríklad k podpaľovaniu motorových vozidiel alebo k útokom na policajtom Takisto e, máme veľký počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ktorí žijú v zlých podmienkach, ktorí e, sa nedokážu zaradiť do spoločnosti a toto by mohla byť takisto súčasť toho celkového obrazca. Keď hovoríme o radikalizácii, pre sociálne médiá je to veľmi ľahké a e, je potrebné zistiť, aké je prepojenie medzi vysokým prílevom e, migrantov a mierou radikalizácie. A pokiaľ ide o riešenie otázky bezpečnosti v členských štátoch, tieto um, uplatňujú rôzne postihy v prípade týchto, e, týchto osôb. Otázka je, že či sa príslušné uznesenia aj realizujú. E, skutočne máme veľmi veľký okruh otázok, pripomienok. Nemáme veľa času na ich zodpovedanie, ale chcel by som poprosiť pána Sureku a pána Simonáka, aby E, zodpovedali na konkrétne otázky, najmä pokiaľ ide o finančné aspekty terorizmu, prania špinavých peňazí, e, protiteroristického strediska. E, a bol by som veľmi rád, keby bolo možné pridržiavať sa týchto ústredných tém. Najprv pán Sureka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako sme mohli predpokladať, ten okruh otázok je mimoriadne široký a nemáme veľa času. E, jednoznačne sa tu opakuje otázka Eh, a ja by som chcel poďakovať eh, členom výboru za to, že sa s nami podelili o tieto eh, názory, pretože je to mimoriadne dôležité a táto výmena názorov je skutočne zásadná. Tá, veľa otázok sa týkalo otázky radikalizácie a e, neviem, či by nebolo vhodné, keby sme tomu venovali osobitné zasadnutie. Ja by som sa veľmi rád e, sem opäť dostavil, aby som vás mohol informovať o celom rade iniciatív, ktoré prijala nielen EÚ, ale aj členské štáty. V júni Komisia e, identifikovala radikalizáciu ako mnohorozmerný problém. Nie je to len otázka bezpečnosti, je to otázka, ktorú treba riešiť z pohľadu vzdelávania, politiky pre mládež, e, kultúry e, deradikalizácie. Ja by som sa veľmi radi s vami podelil o tieto informácie. Tu by som však chcel povedať, že nejde iba o radikalizáciu, radikalizáciu či deradikalizáciu, hoci niektoré členské štáty, najmä Dánsko a Švédsko, e, si počínajú veľmi dobre v oblasti deradikalizácie. Napríklad e, majú špeciálne určenú pracovnú skupinu pre e, oblasť deradikalizácie a skutočne veľa sa robí aj vo väzniciach ale skutočne opakujem, že rád e, sa sem ešte vrátim, aby sme o tom mohli hovoriť podrobnejšie. Ale aj policia musí zohrávať svoju úlohu. Je potrebné, aby sa zabránilo e, aj e, tomu, že sa e, dá online e, získať prístup k teroristickému obsahu. E, Europol, ale aj mnohé členské štáty v spolupráci so spoločnosťami pre sociálne médiá e, v tomto smere identifikovali vyše 11 tisíc takýchto e, teroristických obsahov, ktoré e, o ktorých sa musí rozhodnúť. E, e, takisto bolo položených viacero otázok týkajúcich sa E, najnovšieho francúzsko-nemeckého dokumentu. My ho vítame a mnohé z iniciatív obsiahnutých v tomto dokumente sú do veľkej miery v súlade s e, úmyslami komisie alebo s, e, s tými aktivitami, ktoré už komisia vyvíja. Nechcem o tom hovoriť podrobne, ale my viaceré z týchto iniciatív zdieľame. Napríklad komisia čoskoro predloží návrh návrhy týkajúce sa bezpečnosti dokladov, ako aj proti falšovaniu dokladov. Toto je skutočne relevantná otázka, ale patrí sem aj výmena informácií. Francúzsky a nemeckí ministri navrhujú eh, niektoré kroky v tomto smere. Vy viete, ako veľa už komisia v tomto smere robí. A pokiaľ ide o bezpečnosť vo vnútri šengenského priestoru, ja už som vo svojom úvodnom slove povedal, že máme v úmysle posilniť um, cezhraničnú spoluprácu a poskytnúť členským štátom možnosť, aby v konkrétnych prípadoch svoju reakciu prispôsobili teroristické hrozbe. Pani Spinelli napríklad e, hovorila o šifrovaní. Šifrovanie je jednoznačne zložitá otázka. E, vstupujú sem viaceré faktory, a ide tu aj o rovnováhu medzi zaujímami e, policie a slobodou prejavu, ako aj zaujímami e, podnikateľského sektora. Komisia opakovane tvrdí, že sa snažíme takisto um, e, zabrániť otvoreniu e, zadných dvierok pre útoky a chceme tak robiť posilňovaným systémom bezpečnosti, ale my už v Európskej agende o bezpečnosti čoskoro skoro otvoríme diskusiu s príslušnými eh, stranami s cieľom zistiť, akým spôsobom by sme mohli posilniť vzájomné interakcie. Takisto by som chcel e, poukázať na budapešťanský dohovor o počítačovej kriminalite, pretože tu sa problém šiprovania dáva e, do, kontextu, e, do kontextu so zabezpečovaním elektronických dôkazov na účely trestného stíhania. Veľa otázok sa týkalo možnosti identifikovať e, alebo zisťovať totožnosť utečencov a identifikovať e, podozrivých teroristov. E, je samozrejme nevyhnutné, aby sa robil takýto screening migrantov s cieľom identifikovať potenciálnych teroristov. Ako viete, v Dublinskom nariadení sa hovorí o systematickej výmene otlačkov prstov medzi členskými štátmi a vykonávaním bezpečnostných kontrol predtým, než sa môže e, uchádzač o azyl e, presunúť do inej krajiny. Experti členských štátov e, na tejto veci pracujú a dúfame, že veľmi skoro budeme schopní vykonávať sekundárne kontroly E, s cieľom identifikovať potenciálnych teroristov. Pani Spinelli hovorila o e, právnom štáte a e, boju proti terorizmu. Áno, je pravda, že v nedávnych útokoch sme mohli identifikovať rôzne profily útočníkov, ale Takisto je jasné, že čím viac sa bude či, či, čím viac e, útokov sa bude odohrávať e, v týchto e, krajinách, kde, odkiaľ prichádzajú teroristi, tak je možné počítať s narastom ľudí, ktorí prichádzajú z týchto krajín. A ďalej tu máme otázku obeti. Ako viete, v našej smernici o boji proti terorizmu sa posilňujú niektoré práva zakotvené zakotvené v smernici z roku 2012 v súvislosti s obeťami terorizmu. E, chcel by som zdôrazniť, že tomuto bodu budeme pripisovať veľkú váhu aj naďalej. A napokon, pokiaľ ide o pani Intveld, e, chcel by som sa zmieniť o možnej, možno, teda o odpovedi na e, vyhodnotenie doterajších opatrení. Samozrejme, vždy tu máme rozdiel medzi legislatívou spôsob a hodnotením politiky. Legislatívu komisia vyhodnocuje jeden akt po druhom a to sa týka aj navrhovanej smernici e, proti terorizmu. to takisto e, predpokladáme e, hodnotenie E, podľa článku 26 e, a to sa týka každého legislatívneho aktu, ale pokiaľ ide o opatrenia proti terorizmu, tak to je samozrejme iná vec. E, členské štáty majú svoju vlastnú zodpovednosť za ochranu vnútroštátnej e, bezpečnosti a preto komplexné hodnotenie implementácie vždy závisí od ochoty členských štátov deliť sa o informácie z úniou a to vrátanie dôverných informácií, ktoré sú potrebné na takéto hodnotenie. Môžem však povedať, že v súčasnosti a, a teda v čase, kým nebude prijatá táto smernica, my budeme túto vec dôkladne posudzovať. A napokon, pokiaľ ide o PNR, tu súhlasíme s pani Intervelda s pani Gomesom, Gomesovou v tom, že e, je e, implementácia tohto aktu naliehavejšia než kedykoľvek predtým. Je to vec, ktorej pripisujeme prioritu, v ktorej veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa realizácia dosiahla čo najskôr. My vás budeme informovať o konkrétnych stretnutiach, ktoré sa budú konať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť čo najrychlejšiu implementáciu. Ďakujem, Líži, bolo to veľmi užitočné. E, chcete ešte niečo k tomu povedať, Sofie. Ja vítam tento posledný návrh, že, e, sa bude, poda, že sa podá správa o tejto konkrétnej otázke. To skutočne vítame. A takisto, e, pokiaľ ide o hodnotenie implementácie, dostávame sa aj k predsedníctvu, ale chcel by som ešte niečo povedať k radikalizácii. V novembri sa bude konať vypočutie, ktorého e, predmetom bude vyhodnotenie toho, čo sa udialo od prijatia správy debaty, e, pretože je tu aj otázka, ktorá je pomerne zahmlená e, a to, čo robia členské štáty v oblasti boja proti radikalizácii. My potrebujeme presne zistiť, čo sa deje a verím, že komisia a predsedníctvo a pre, komisia a rada v tomto smere do novembra poskytnú príslušné informácie. A pokiaľ ide o implementáciu, táto vec bola veľmi zdôrazňovaná a tešíme sa na odpovede pána Šimoneka, pokiaľ ide o túto otázku, ako aj ďalšie ale prosím, aby ste boli struční. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať výboru za túto veľmi stimulujúcu diskusiu, ktorá obsiahla celý rad prvkov, e, ktoré sú v súlade s tým, čo je predmetom rozpravy v rámci rady a preto pre mňa a mojich kolegov je veľmi zaujímavé zúčastniť sa dnešnej diskusie. Budem stručný, ale takisto sa pokúsim nevynechať ani jeden z bodov, o ktorých sa tu hovorilo. Francúzsko um, nemecký eh, dokument, eh, dohoda, to je vec, eh, a tento dokument bol predmetom rokovania a chcel by som k tomu niečo povedať. Poprvé, tento dokument je do veľkej miery v súlade s tým, čo sa už teraz deje a s iniciatívami, ktoré sa už v súčasnosti realizujú. Komisia na to už poukázala. A ďalej chcel by som upozorniť na prípravu stretnutia v Bratislave, ktoré je naplánované na 16. septembra. Počas tohto stretnutia hlavy štátov a vlád by mali hovoriť o tak povediať, strategickej vízii pre Európsku úniu na nadchádzajúce roky a predpokladá sa, že aj vonkajšia bezpečnosť bude do veľkej miery predmetom rokovaní. E, nemyslím si tak, že by bratislavské stretnutie prinieslo nejaké prelomové iniciatívy. Ide skôr o naštartovanie na začiatok tohto procesu. Myslím si, že francúzsko-nemecká iniciatíva bude predstavovať veľmi dôležitý vstup do týchto diskusí. Takisto by som chcel upozorniť, že zásadná časť e, francúzsko-nemeckého dokumentu sa týka hraníc. E, Toto je vec, o ktorej hovorili viacerí členovia. Ochrana hraníc to nie je strieborná e, gulka. samozrejme, všetci si uvedomujeme, že akákoľvek miera ochrany hraníc e, je, alebo vždy ochrana hraníc je e, v záujme ochrany občanov, ale mnohé útoky, predovšetkým tie e, najnovšie, spáchali ľudia, ktorí, boli, ktorí sú európsky občania, ktorí celé roky žijú v EÚ a potom sa radikalizujú a spáchajú útok. Je jasné, že pokiaľ sa títo E, jednotlivci rozhodnú cestovať do e, zahraničia, zúčastniť sa na nejakom teroristickom výcviku, tak e, takíto ľudia nebudú zachytení hraničnou kontrolou. To si uvedomujeme. Ale zároveň E, komisia takisto zdôraznila, že nesmieme zabúdať ani na iných páchateľov, ktorí e, nie sú možno až natoľko výrazní, ale napriek tomu existujú. Zahraniční bojovníci to nie je niečo, čo existovalo len v minulosti, existuje to aj dnes a je potrebné, aby sme prijali opatrenia, aj na boj proti tomuto fenoménu. Ak mám byť úprimný, máme veľké očakávania od nového Frontexu, ak to tak smiem e, označiť. V rámci svojho nového mandátu by táto agentúra mala, agentúra mala výrazne prispieť k vnútornej bezpečnosti. E, takisto sa tu spomínal Europol a kontroly bezpečnosti, ktoré vykonávajú samotné členské štáty v rámci dublinského procesu. Čiže nemožno hovoriť o striebornej gulke, ide len o e, súbor opatrení, ktoré vo vzájomnej súčinnosti môžu prispieť k potlačeniu fenoménu zahraničných bojovníkov. E, dúfam, že k tomu nedôjde, ale keby došlo k útoku, ktorý páchajú zahraniční bojovníci, tak zrejme aj tento výbor e, bude venovať e, pozornosť tejto veci, ale nechceme o tom hovoriť v tomto momente. Hovorilo sa aj o hodnotení. Chcel by som uistiť členov výboru, že hodnotenie je stálym prvkom činnosti komisie e, existuje permanentný mechanizmus, ktorého cieľom je zamerať sa na konkrétne oblasti policajnej činnosti. Ide tu o právne akty, o zahraničnú politiku, o e, ochranu práva v súčasnosti e, dochádza k 7. kolu hodnotenia, vzájomného hodnotenia počítačovej kriminality, ktorá je takisto dôležitá e, v boji proti terorizmu. Ako viete, po mnohých teroristických útokoch, ktoré žiaľ Európa utrpela v posledných rokoch, dochádzalo k mimoriadným eh, stretnutiam na rôznych eh, úrovniach, vrátane úrovne ministrov. Všetky tieto stretnutia do istej miery predstavovali hodnotenie, hodnotenie toho, čo sa malo urobiť inak, alebo to, čo sa neurobilo tak, ako sa malo urobiť. Takže je tu aj politický prvok hodnotenia postupov. Ehm, cestná mapa, o ktorej som hovoril, je výsledkom týchto procesov. Predstavuje súbor opatrení, ktoré boli identifikované ako oblasti, na ktoré sa treba zamerať s cieľom zabrániť ďalším teroristickým aktivitám. Radikalizácia je ďalšia vec. V prvom rade sa chcem poďakovať komisii za oznámenie o prechádzaní radikalizácii. Komisia bude pracovať na záveroch rady v tejto oblasti. Nie, myslím si, že e, nemáme dostatok času na to, aby som o tom všetkom hovoril podrobnejšie, takže môžem v podstate potvrdiť väčšinu z toho, čo povedala komisia. Radikalizácia je jav, ku ktorému dochádza vo väzniciach, mimo väznic, online, offline. Existujú konkrétne vzorce radikalizácie mladých ľudí, ľudí, e, ktorí pochádzajú z oblasti imigrantov. Existujú teda e, veci alebo kroky, ktoré je potrebné prispôsobiť daným okolnostiam. O PNR sa už povedalo dosť veľa a ja by som chcel v prvom rade takisto e, zdôrazniť, že rada ďakuje komisii za kroky v tomto smere a znova sa vraciam k cestnej mape. Táto obsahuje viacero konkrétnych e, bodov, ktoré e, súvisia so smernicou e, PNR a jej implementáciou aj v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou a výmenou dát. Toto je konkrétna téma, pre ktorú bol vytvorený aj konkrétny rámec. Teraz boj proti praniu špinavých peňazí. Ďakujem vám za spätnú väzbu k legislatívnemu postupu eh, smernice o boji proti špinavým peniazom. V tejto súvislosti by som chcel najprv zdôrazniť, že rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí nemá v prvom rade za cieľ identifikovať konkrétnych páchateľov. Je to skôr e, rámec a, a takisto rámec e, preboj proti financovaniu terorizmu má za cieľ zabrániť tomu, aby legálne finančné štruktúry boli využívané na e, teroristické účely. Myslím si, že terorizmus e, dostatočne ukazuje, že pokiaľ ide o jeho pracovné metódy, je nevyhnutné, aby používal veľmi sofistikované mechanizmy na zabezpečenie financií pre jeho potreby. Napríklad, pokiaľ ide o platby za strelné zbranie alebo peniaze, ktoré sa financujú z peniazy pochádzajúcim z drogovej trestnej činnosti. Takže tento rámec boja proti praniu špinavých peňazí musí byť súčasťou celkového obrazu. Nechcem presiahnuť svoj časový rámec, preto by som týmto skončil a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem, neprekročili ste svoj pridelený čas. Celá tá rozprava bola dostatočne dlhá. Ja viem, že máte e, toho veľa, čo by ste mohli povedať, ale skutočne už Veľmi sme presiahli náš časový rámec. Nebezpečenstvo rozpravy o boja proti terorizmu spočíva v tom, že my tu zahrňame jednak legislatívu, konkrétne útoky a tak ďalej, a, ako aj existujúce riziko. A ďalej tu je a je potreba implementácie, hodnotenia implementácie um, a hodnotenia tých vecí, ku ktorým došlo v lete. Čiže je to veľmi široký okruh. Ďakujem všetkým za účasť na tejto rozpráve. Ďakujem komisii, ďakujem predsedníctvu, ďakujem za vaše odpovede. A pokiaľ ide o radu, boli sme pozvaní, takto pozvali sme pána Kazneb a aj pána Kirchhoffa, aby sa zúčastnili e, nášho stretnutia a veríme, že ešte v rámci príjmania príslušnej legislatívy v nadchádzajúcich týždňoch budeme mať na to príležitosť. Týmto by som prešiel k bodom 5, 6 a 7. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorí čakali na tieto body za to, že sme sa oneskorili. V prvom rade sa bude hovoriť e, predovšetkým o e, no, Dublinskom nariadení, e, nariadení Eurodac, pokiaľ ide o balík e, spoločného európskeho azylového systému a nariadenia Dublin 3, ako aj e, e, ďalšie nariadenie. Komisia tento balík predložila v júli. A to zahrania rekodifikáciu smerníc o azylových konaniach a kvalifikáciách a tiež sa tým mení smernica o dlhodobom pobyte. Tieto návrhy predloží Valorao Michel, rediteľ pre migráciu a ochranu v eh, DG Home a eh, druhý balík eh, reforiem tie zahrania návrh pre ustanovenie rámca pre presiedľovanie v Únii a zmena nariadenia, ktoré bude predložené v septembri kolega teraz predlží tie tri návrhy pre e, naredenie o azyl vykonaniach, o kvalifikáciách a o e, podmienkach e, rekodifikácie a potom bude nasledovať spoločná rozpráva. Najprv na slovo jednotlivým spravodajcom, najprv pán Mišel a on má slovo a potom dám slovo jednotlivým spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Pán Mišel má najprv slovo. Well, good morning to everybody. Thank you, Mr. Chairman. Dobré ráno, ďakujem pán predseda. Chcem sa poďakovať výboru LIBE za to, že nám dalo možnosť predložiť druhý balík o reforme spoločného európskeho azylového systému. Dovolte mi pripomenúť, že 6. júna nastala práve diskusia medzi generálnym riaditeľom a Rute, e, generálnym riaditeľom z DG Home a koordinátorom z výboru LIBE o tomto balíku. A na základe toho um, nastala reakcia z výboru. My sme predložili stanovisko jednotlivých e, skupín a toto je veľmi dôležité a pomôže nám to usmerniť budúce diskusie o e, rôznych legislatívnych návrhoch. Tento druhý azylový balík e, musí byť úzko spojený s prvým azylovým balíkom, ktorý bol prijatý v maji a ktorý pozostal z troch návrhov, ktoré som vám prezentoval a predtým e, naredenie Dublin, Eurodac naredenie a e, agentúra EU pre azyl. Tieto dva balíky sú úzko prepojené a musíme vidieť e, globálny obraz. Aký je cieľ tejto reformy spôsobného európskeho azylového systému? Prvý cieľ je, aby sme dokázali riešiť migračnú krízu, ako sme ju zažili v minulosti, keď sme videli, že azylový systém nemôže zvládať obrovské migračné tlaky a cieľom všetkých týchto reforiem a táto textu je zabezpečiť, že dokážeme prevádzkovať azylový systém efektívne a spravodlivo počas kríz. Druhý cieľ je zabezpečiť e, zlúčenie a konvergenciu azylových systémov je príliš veľa rozdielov v rôznych azylových systémoch v EÚ a Ehm, cieľom je ehm, obmedziť e, stimuly pre dodatočné presídľovanie, ktoré spôsobujú veľké ťažkosti pri zvládaní azylového systému. A konečný cieľ, e, čo je základný cieľ, je zaručiť, že žiadatelia o azyl budú žiť zaobchádzaní dôstojne a rovnako v celej EÚ. Ako ste spomenuli, tento balík obsahuje 4 návrhy. Jeden sa týka azylového konania, ďalší kvalifikácie a ďalší podmienok príjmu, príjmania a ďalší o presiedľovaní. Ten návrh o presiedľovaní e, sa bude diskutovať v budúcich týždňoch vo výbore LIBE, takže ja sa zameriam len na tie prvé tri návrhy. Čo sa týka nariadenia o azylovom konaní. Ako viete, teraz e, sú tu mnohé rozdiely medzi členskými štátmi a jedným spôsobom, ako riešiť tieto rozdiely, je transformovať tú smernicu na naredenie. To znamená, že um, budú priamo uplatniteľné tieto pravidla, že už e, nebudú môcť voľne členské štáty transponovať tú smernicu rôznym spôsobom. Snažíme sa dosiahnuť maximálny stupeň harmonizácie. Cieľom je vytvoriť jednoduchšie, jasnejšie a kratšie konania. Cieľom tento návrh eh, predpokladá eh, kratšie obdobie eh, pre želiteľa, aby mohol využiť to konanie a tiež kratšie skúmanie konkrétnych prípadov. My sme určili časové lehotu 6 mesiacov za normálne okolnosti, 6 mesiacov v správnej fáze, správnom konaní a 6 mesiacov v konaní, prvom odvolacom konaní a tiež sme určili kratšie lehoty na zrýchlené konanie 2 mesiace a pre konanie pre administrabilitu a hraničné konania. Takže sú tu kratšie konania a tieto je nutné skombinovať s dostatočnými zárokami pre žiadateľov a preto ten návrh e, počíta so právom na informácie a s právom na počutie v osobnom pohovore a e, právo na tlmočenie a, a tiež tento človek môže mať e, bezplatnú právnu pomoc a zastúpenie vo všetkých e, fázach konania. A okrem toho má právo ostať na území počas konania a v prípade negatívneho rozhodnutia žiadateľia majú právo odvolania pred súdom. Tiež navrhujeme harmonizovať e, pravidlá o bezpečných štátoch. Teda my navrhujeme, aby sme postupne prešli k úplnej harmonizácii zaznamov. To znamená, e, za obdobie 5 rokov chcem zabezpečiť, že e, bezpečné štáty budú zadefinované na úrovni únie a že nahradia národné zoznamy. To je cieľom. Čo sa týka druhého návrhu, to znamená nariadenie o kvalifikácii. My sa snažíme harmonizovať spôsob, ako sa to plnilo v minulosti v členských štátoch. Osobitne tam bolo veľa rozdielov pri udeľovaní či už štatútu utečenca alebo e, následnej ochrany e, medzi žiadateľmi o azyl. To znamená, chcem zabezpečiť, že rovnaká skupina dostane rovnaký štatút v EU, takže my tu konkrétnejšie predpisujeme tieto pravidla a tieto nahradia tie voliteľné možnosti, e, ktoré boli upravené v smernici, takže tiež tu máme nástroj, ako to predpisovať e, členským štátom. Tiež máme nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že členské štáty um, budú konať podľa usmernenia budúcej Európskej agentúry pre azyl, čo do situácie, ktorá je v krajinách podu. Je dôležité, aby sme spoločne vnímali situáciu v krajine podu žiadateľov azyl, aby sme rovnako vnímali túto situáciu na um, konci tohto procesu. Teda je tá uh, povinnosť členských štátov, aby zohľadňovala nové usmernenie agentúrov. Nakoniec chceme zabezpečiť, aby ochrana sa udeľovala len pokiaľ bude potrebná. To znamená, e, my tu zakotvujeme povinnosť e, prehodnotiť e, a preskúmať štatút ľudí. Keď sa situácia v tej krajine pôjdu zmy, tak môžu tí ľudia prísť o svoj štatút utečenca, takže my želeme o pravidelné prehodnotenie štatútu tých utečencov a následnej ochrany a požívateľov následnej ochrany, hlavne pri vydávaní povolenia na pobyt a tiež e, berieme do úvahy potrebu integrácie a tiež podporujeme tú skutočnosť, že môžete aj spojiť sociálnu pomoc s účinnou e, účasťou na integračných opatreniach. Toto je e, naozaj povinnosťou príjemcu a požívateľa takéto ochrany, aby sa zúčastnil v tých programoch pre požívateľov a k tej tomu poslednému e, návrhu smernici o podmienkach príjmania. Ako viete, podmienky príjmania sa líšia v rôznych štátoch a my chceme harmonizovať e, tieto podmienky príjmania. Jeden spôsob, ako to urobiť, je e, vypracovať ukazovateľe EASO, teda tej budúcej agentúry pre azyl, to vybudovať, e, vypracovať e, ukazovatele e, podmienok príjmania a členské štáty budú musieť to zohľadniť pri budovaní tých zariadení na príjem a tiež budú musieť vypracovať rezervné plány, aby mali dostatočnú kapacitu pre príjem v prípade náhleho narastu žiadosti o azyl, ako sme začali nedávno, a všetky členské štáty sú pod tlakom a musíme mať dostatočnú kapacitu príjmania, aby sme ju prispôsobili. A tiež posilňujeme zároky pre osoby, ktoré majú e, osobitné špeciálne potreby a e, nesprevázaných e, maloletých. Tiež zvyšujeme sebestačnosť žiadateľov tým, že im uľahčujeme prístup na pracovný trh aj skôr, teda po šiestich mesiacoch. Takže už tam nemáme ehm, ten rozdiel, rozpor, ktorý máme v terajšej smernici. A jeden z ehm, cieľov je tiež bojovať proti zneužívaniu a proti ehm, druhotným pohybom a presídľovaniu. A tá smernica predpokladá, že žiadatelia budú musieť byť prítomní na území podľa Dublinského návrhu a tiež um, nastáva sledovanie a pravidelné výkaznictvo zo strany týchto ľudí e, voči orgánom, aby sa zabezpečilo, že stále uh, budú prítomní v tých uh, centrách príjmu. A toto sú tie ciele, ktoré sú v predmetom toho návrhu. Je to veľmi komplexná legislatíva. Sme pripravení prediskutovať na technickej rovni s vami v nasledujúcich mesiacoch kroky pre uh, hladký príjem a prijatie tohoto balíka. Ďakujem. V e, e, týchto spoločných debatách ide vždy o to, aby sme zabezpečili jasnosť, pretože vždy to všetko spájame, takže chcem zabezpečiť, aby to bolo jasné, aby sme to organizovali, takže začnem s koordinátormi a potom spravodajcami, a, alebo najprv pravdajcami a potom koordinátori, ako to chcete najprv. Koordinátori. Vidím, že sme veľmi rozhodní po lete, takže začneme s koordinátormi a potom prejdeme na spravodajcov, ale mohli by ste prihodnotiť eh, každý návrh Samozrejme, aby sme mali riadnu odpoveď od komisie, aby sme to nezločili všetko do jedného balíku, tak najprv za EPP Monika alebo Roberta. Takže vy ako koordinátorka a potom vy za EPP Roberta. Takže za EPP Roberta Mezola. Nech sa páči. Vy ste spravodajkyňou. Ja vstupujem tieňový spravodajcu, takže vy ste povedali, ale Začnú koordinátory. Nož dobre. Vidím, že trochu som to popletol. Takže kto je koordinátorom za EPP? Pani Holmajer, nech sa páči, máte slovo. No. Tu nechceme robiť zmetky. Takže tak, ako povie pán predseda, tak povedeme. Ja som nedávno bola v Katánii a pozeral som sa na rôzne hotspoty a tie otázky s tým spojené. A objavila sa otázka tých bez prievodu. No a k tomu musím povedať, že vo všetkých hotspotoch aj vo všetkých orgánoch, či už boli národné alebo európske, tak tento problém um, bol predmetom záujmu, pretože organizovaný zločin sa čoraz viac snaží z hotspotov rekrutovať deti na ich eh, na plnenie ich eh, záujmov, takže napríklad eh, mladé devčatá a ženy núti do prostitúcie, rekrutovať deti na plnenie ich cieľov a účelov. A zapojiť ich do kruhu kriminality a osobnej beznádeje, z ktorého e, nie je východisko, pretože napríklad tá e, sa neodvážia obrátiť sa na policajné orgány, povedať svoje skutočné mená a tak ďalej. No a, a žiadali sme orgány o osobitnú podporu a preto sa pýtam komisie, ako komisia čaká, predpokladá tak v e, Frontexe alebo Europol posilniť tak, aby títo mladí ľudia nepadali neustále do rúk eh, kriminálnikov, ktorí zneužívajú eh, na svoje účely a sú odsudené na hrozný osud. Ja som eh, sa rozprávala s desiatkami mladých ľudí, ktorí naše východisko z tohto kruhu, ale ktorí všetci majú za sebou 2 až 5 rokov a, takéhoto krutého osudu a všetci pomocou rôznych inštitúcií orgánov sa dostali eh, z tohto začarovaného kruhu a preto sa chcem spýtať na eh, smernicu, ako sa eh, keď dôraz sa kladie na maloletých bez prievodu, na ich bezpečnosť a zaistenie. Ďakujem pekne a teraz za SAD Birgit Cipel. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem sústrediť len na niekoľko otázok komisia hovorila o tom, že azylové konanie by malo byť výrazne znížené a skrátené. To je samozrejme v záujme všetkých aj samotných utečencov. Avšak ja sa pýtam, keď zohľadníme, že azylové právo je individuálnym právom a keď vidíme, že aké dlhé sú azylové konania v jednotlivých členských štátoch, aké realistické je skutočne ukončiť eh, azylové konanie eh, v priebehu 6 plus 2 mesiacov a zohľadniť všetky pravidlá. Mňa by tiež zaujímalo, či otázka námietky proti rozhodnutiu tiež vedie k tomu, že eh, príslušný utečeníc v postupe odvolania alebo stiažnosti môže zostať v členskom štáte, v ktorom prebieha to konanie. A ešte ďalšiu otázku mám o preverení štatútu utečencov, pretože utečenci, keď eh, ohrozenie neexistuje v ich eh, krajine pôvodu, a tak je možné ich poslať, eh, alebo malo by byť možné poslať ich naspäť. No a ja sa pýtam, či sú členské štáty ochotné uh, investovať intenzívne do skoro integrácie, keď neustále myslím na to, že či sa to vôbec oplatí, pretože tá sa možno posúme späť. A či to slanie naspäť domov platí pre utečencov pred občianskými vojnami a konfliktami, alebo aj pre utečencov, ktorí utekajú pred mučením alebo politickým prenasledovaním. A po zmene režimu o svojej krajine sa možno nebudú cítiť bezpečne. No ďalšia vec, um, vec treba, alebo treba privítať, E, čo e, najskorší nástup do práce je dôležitou, dôležitým faktorom pre integráciu, ale aj tu je dôležitá otázka s oznámením, e, že po každoročnom preverení možno sa pošleme domov, ako kto zamestná takéhoto človeka, keď sa spýta, či sa vôbec oplatí zapracovať ho. Takže mám pár otázok a zaujíma ma názor komisie, ako to hodnotí a či uh, už prebehli prvé rozhovory s členskými štátmi na túto tému. Ďakujem pekne, Birgit, za EKR. Zdá sa, že tu nie sú, takže slovo dostane Cecília. Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto leto nám ukázalo, že Európska únia potrebuje konať pri tvorbe koherentnej, účinnej, účinného odolného systému. E, v priebehu ostatných mesiacov alebo za ostatné mesiace udalosti v Turecku jasne ukázali, že táto inštitúcia mala úplnú pravdu, keď sme boli skeptickí voči outsourcingu našich zodpovedností voči ľuďom, čoraz despotickejšiemu tureckému lídrovi. Takže ja keď čítam druhú časť balíčku, azylového balíčku komisie, eh, tak eh, som zarazená z eh, dôrazu na tresty a sankcie, no a v takmer vo všetkej, v každom druhom odseku sa hovorí o krajinách a bezpečných krajinách, krajinách pôvodu. No, predtým sa hovorilo o individuálnom hodnotení, o potrebe ochrany aj pre tých, ktorí prichádzajú z tzv. bezpečných krajín alebo bezpečných tretich krajín, tak aby sa zaistilo, že skutočne um, zarostila zaučila, zarustila bezpečnosť pre toho konkrétneho jednotlivca. To zdá sa úplne zmizlo. No a všeobecný názor je teraz taký, masová readmisia všetkých na vonkajších hraniciach bez nejakého náznaku individuálneho hodnotenia. A ja dúfam, že Európsky parlament proti tomu sa jas, rázne ohradí. Samozrejme, je tam pár dobrých vecí, ako frontloading právnej pomoci, a kratšie časové lehoty, ale na to, aby to utečenci a žiadatelia o azyl mohli využívať, a treba umožniť, aby ľudia sa do Európe, Európy skutočne dostali. Aby profitovali z tohto systému bez toho, aby boli okamžite posielaní späť. No a čo sa týka naredenia o kvalifikácii, kvalifikáciách zdá sa, že základnou myšlienkou je kodifikovať a harmonizovať tie najnižšie spoločné štandardy a komisie dokonca cynicky poznamenáva na strane 4, že to umožní utečencom, aby stali mimo Európy a žiadali o ochranu inde, kde to už sa nehovorí. Takže tých pár utečencov, ktorí sa dostanú, a žiadateľov azyl, ktorí sa dostanú cez hranice, bude nútených eh, odísť eh, v neistote, nebezpečnosti. Len s tým, keby mohli ostať eh, s dočasným povolením na pobyt a povinným hodnotením potreb ochrany. Nechápte ma zle, kolegyne, kolegovia, prosím nie všetko je zlé alebo nesprávne. My potrebujeme lepšiu harmonizáciu, potrebujeme efektívnejšie postupy, avšak mnohé z kľúčových návrhov nie sú priateľné. Ja nebývam často sklamaná z Európskej komisie, ale čo sa týka mnohých kľúčových elementov v tomto návrhu, tak im chýba e, nie len základné rešpektovanie európskych hodnôt, solidarity a medzinárodného práva. Dokonca tam chýba aj rešpektovanie základnej ľudskej dôstojnosti. A Európsky parlament bude skutočne sa musieť za, za, e, sústrediť na to, aby sa európske hodnoty vrátili do tohto návrhu. No a kolegyne, kolegovia, e, berme to ako našu kľúčovú prioritu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Cecília. Ja som preto koordinátorom najskôr slova, aby sme zistili, aké názory majú jednotlivé politické skupiny. A teraz za GUE dostala slovo Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada nadvezala na jednotlivé argumenty kolegyne Wikström. Boli to správne témy a Rada by som požiadala, aby sme si uvedomili, ako aké náročné nevnímať rýchlosť, ale aj komplexnosť a kompletnosť, ako chceme postupovať, to sú samozrejme dobré veci, ale aj protichodná harmonizácia môže byť aj harmonizácia smerom nadolo. A návrh komisie ide práve týmto smerom, pretože rýchlosť môže byť niečo, čo pohľadce konania pre utečencov a migrantov ešte viac skomplikuje. Ja sa budem sústrediť na návrh uznania, tak aby som ukázala, ako, ako uh, nebezpečná, môže, nebezpečná môže byť harmonizácia smerom nadol. Sústredí sa tu komisia hlavne na boj proti potlačenie na jednotlivé sankcie e, pre sekundárne ustanovenia, čo tu ide, to sú jednotlivé ustanovenia, ktoré sú ešte komplikovanejšie. Pôvodne malo byť 5 rokov na medzinárodnú ochranu. By bol uznaný štatút, že môže zostať dlhšie. To všetko sa spochybnila vtedy, keď niekto sa nachádza v členskom štáte, kde nemal povolenie na pobyt. To je prvá vec, kde by som chcela požiadať o objasnenie, pretože to je záležitosť, ktorá situáciu utečencov mimoriadne komplikujú. No a ďalej je tu doložka 10 ochrana dáva len na určité obdobie, on sa hovorí o revízii štatutu na to, aby sa preverilo, či sa v krajine pôvodu udeli nejaké zmeny. To znamená, že tento štatút sa bude neustále preverovať. To je element, ktorý prináša veľkú neistotu a nestabilitu do života utečencov. Ďalší bod sociálne poistenie a zaistenie, to je prepojené a podmienené účasťou na integračných programoch. Ja myslím, že sociálna ochrana a zabezpečenie pre všetkých, ktorí žijú na území EÚ, musí byť zaistená pre bezpečnosť a ochranu aj pred eh, chorobami pre utečencov, migrantov, ale aj pre občanov EÚ. To treba v každom prípade zaistiť. Ja sa bojím, že všetky tieto zmeny budú viesť k tomu, že utečenci vnímať, že ich pobyt v Európe sa neustále spochybňuje a skomplikuje, že môže byť vždy odmietnutý, odobratý, a to pre integráciu je len negatívny prísľub, pretože tak ako povedala kolegyňa Sipel, aký podnik alebo podnikateľ zamestná utečenca, o ktorom vôbec nevie, či jeho povolenie na pobyt bude predlžené alebo nie. Ďakujem pekne, predseda. Za zelených pani Lamberts, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja budem tiež jednou z tieňových spravodajky. Nechcete, aby som to eh, skombinovala, tieto dve úlohy? Nechcem, aby ste vystúpili dva razy. Dobre, nech sa páči. Takže spoločne. Eh, ste to jediná zástupkynia strany zelených, nech sa páči. Dobre. Z hľadiska celkového názoru na toto, myslím, že súhlasíme s mnohými vecami, ktoré boli povedané, ktoré povedali predchádzajúci rečníci. Eh, máme niektoré berieme veľmi dobre niektoré veci k eh, smere cestovania, o legislatíve, ktorá eh, sa eh, vracia. No a myslím, že k tomu neexistujú dôkazy. Ľudia o tom už hovorili. Je to ten trestajúci element, postihy, sankcie. No a hovoríme toho tovaroch niekedy tá úloha utečencov a ich situácia je až sekundárna. A preto jedna z dôležitých otázok pre nás medzi inými je, aká je vlastná úloha hodnotenia, hodnotenia implementácie kastu, predtým, než sa začneme zaoberať tým, čo prichádza, pretože nie som si istá, že mnohé z dôkazov, ktoré prichádzajú, že projekty sa zohľadňujú, treba hľadať eh, eh, tie spoločné čepy eh, v členských štátoch a namiesto toho ale my tu presadzujeme myšlienku, ktorú, ktorá sa objavila pred pár rokmi a bude sa presadzovať bez ohľadu na dôkazy. Takže aká je úloha hodnotenia? Keď sa pozrieme na otázky sekundárnych pohybov, a všetci sme o tom hovorili trochu už v Dubline, mnohé z toho súvisí s problémami, ktoré s miestami príchodu a vecami, ktoré tam nefungujú. Takže jedna vec sú, sú pravidlá, čo znamená, že my, myslíme, že to bude znamenáť a ešte ďalej hľadiska dodatočných zdrojov, len aby sa to častočne zmenilo na realitu. Vidíme, že členské štáty sú pod tlakom, E, nemajú medzinárodných expertov, ktorí by môžu, mohli vyslať, alebo pošlo expertov na dva týždne, potom ich zase zavolajú naspäť. Takže e, odkiaľ budeme mať e, zdroje na to, aby to fungovalo? Je zobrie komisia peniaze, hotspoty. Aké je právna povaha týchto hotspotov v rámci tých návrhov pred nami? Je tam niečo špecifické? Rovnako sa hovorilo o dôležitej otázke, malo tých bez prievodu. No a ľudia nám v tomto výbore hovorili o tom, ako je tu taký proces je od momentu príchodu až do zaistenia bezpečného pobytu. My myslíme, že chýba tu viacero elementov, bezpečný prístup napríklad na územie, no a s tým, čo bolo povedané, že toto je v podstate taký defenzívny prístup. Ja som bola spravodajkyňou Redacast o eh, smernici pre kvalifikácie, takže mám pár bodov, ktoré by som rada povedala aj k tomuto. Jedna z vecí, ktorou sme sa zaoberali, je ako spojiť ochranu štatútu utečenca, aby to bolo najpodobnejšie eh, pri zaobchádzaní právach a tak ďalej. A myslím, že eh, opäť prichádza myšlienka, že uh, psiliárna ochrana je druhotriedna a aj a mala by byť krátkodobejšia a preto posilníme takže, aký je, aké sú nové dôkazy, ktoré má komisia, že to, čo sme sa stačili, o, o čo sme sa snažili pred 3-4 rokmi, je teraz irrelevantné. Prečo by sme sa nemali zaoberať týmito vecami spoločne? A úplne súhlasíme s tým, čo povedali ľudia o napätí medzi týmto neustálým procesom revidovania Eh, čo je mimoriadne revi- eh, byrokratické, náročné na zdroje, vieme, aké problémy sú v členských štátoch, myšlienkou, že ľudia by sa mali eh, zúčastňovať integračných opatrení. Prečo by ste sa zúčastňovali, keď o rok budete môcť, môcť možno musieť odísť. Takže všetko, čo tu zaznelo o aspekte zamestnanosti, to už vieme za správy Bonafoy, výboru pre zamestnanosť. Takže ako revízia zjednoduší tento systém, ako revízie zabrania zvýšenej zraniteľnosti, keď sa nebudú včas meniť, e, prijemať rozhodnutia, ako tieto revízie e, zabránia a ako pomôže integrácii a zamestnanosti. A keď povieme, že ľudia mali odísť, keď budeme my považovať krajinu povodu za bezpečnú, aké prípravné opatrenia urobíme na reintegráciu tejto osoby v krajine pôvodu, na to, aby nebola destabilizačným aktérom, keď sa porozprávame s veľvyslancom pre Afganistána iné miesta, tak povedia, že návrat mnohých ľudí bez prípravy je destabilizačným faktorom pre ich hospodárstvo a spoločnosť Takže ako myslíme, že to bude fungovať, mám ešte aj ďalšie otázky, e, ktoré položíme pri individuálnych e, témach. A toto je len pár otázok, ktoré teraz chceme položiť a tešíme sa na odpovede. Ďakujem pekne. E, ďakujem, Jean, za túto veľmi vyčerpávajúcu informáciu. A napokon pána Maris za ECR. Stručne poprosím. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ak máme hovoriť o legislatíve, tak ako sa má prijať, ako sa má vykonávať, to je dôležité. Ale veľmi dôležité je aj to, aby Európsky parlament mohol prispieť k zmierneniu situácií, aká v súčasnosti existuje. A musím vás upozorniť, že situácia na ostrovoch v Egejskom mori je desivá, pretože je tam obrovský náraz 15 e, utečencov z Turecka. 12 tisíc e, nelegálnych migrantov E, sa v súčasnosti nachádza na ostrovoch v Egejskom mori. 4926 žiadostí o udelenie azylu bolo uplatnených e, na ostrovoch Lesbos a Kos. A toto je situácia, ktorej Grécko nedokáže čeliť samo o sebe, pretože e, tieto žiadosti o azyl musia byť vyhodnotené v súlade s legislatívnymi predpismi predpismi a štandardmi. EÚ sa zaviazala, že Grécku pomôže. Zo 700, je tu 720 osôb, ktoré mala e, prideliť EAUS, e, Európska služba pre zahraničnú činnosť, ale pre vonkajšiu činnosť, ale z týchto e, prišlo doteraz iba 92. Je tu potreba 400 tlmočníkov, z toho do Grécka prišlo len 61. Čiže tieto prísľuby neboli splnené a táto situácia jednoducho nemôže naďalej pokračovať, pretože ľudia, ktorí si podajú žiadosť žiadosti o azyl veria, že majú isté práva, ale zistujú, že na týchto ostrovoch neexistuje žiadna potrebná infraštruktúra. A tá situácia sa e, opakuje na všetkých hotspotoch, na ostro, ostrovoch Samos, Leros a na ďalších ostrovoch. Toto je mimoriadne nešťastná situácia. K čomu to môže viesť? Už teraz máme vyše 60 tisíc ľudí, ktorí e, sú v Grécku, ktorí čakajú na e, postup presídľovania, ale je tu obrovský E, počet ľudí, ktorých treba riešiť. Zo 400 tisíc, 40 tisíc 420 e, e, tisíc ľudí, len 42 tisíc bolo premiestnených do Nemecka. A toto je dnešný, dnešný stav. Čo sa stane však zajtra, čo sa stane pozajtra. Čiže my musíme um, urychliť eh, program presídľovania, ako aj e, posudzovanie žiadosti o azyl, aby títo ľudia neostali uväznení vo vnútri krajiny. V súčasnosti tá situácia je mimoriadne náročná. Náš parlament bude sa k tomu musieť vyjadriť a bude musieť podporiť to úsilie, ku, ktorým, ku ktorému v súčasnosti dochádza na ostrovoch v Egeskom mori v Grécku. Ďakujem. A napokon máme tu um, vystúpenie v mene FTD. Ďakujem. za tieto informácie. E, je to veľmi dôležité, najmä keď sa pozrieme na to, aká je situácia v mojej krajine. Vo Švedsku máme tu v súčasnosti veľmi vysokú mieru nelegálnej imigrácie a vieme, že tento návrh nariadenia e, nepredpokladá činnosť na úrovni EÚ, ale na úrovni členských štátov. Ja som proti tomuto návrhu. E, keď hovoríme o rovnakom zaobchádzaní vo všetkých členských štátoch, tak e, mám pocit, že v tom momente, keď sa krajina stane e, členom EÚ, tak je potrebné e, robiť e, niektoré základné veci, ale členské štáty nerešpektujú ani niektoré z týchto základných vecí. A keď sa mám vrátiť k harmonizácii, pokiaľ ide o harmonizáciu, prezidľovania a tak ďalej, na, e, ktorá krajina by mala byť takým kritériom pokiaľ ide, alebo príkladom, pokiaľ ide o riešenie tejto otázky. Napríklad, ak porovnám Rumunsko so Švedskom, ako tu možno hovoriť o harmonizácii? Keď sa pozrieme na Švedsko, tak e, vo Švedsku sú ľudia, ktorí sa k nám dostali cez Grécko. Sú to ľudia, ktorí sa môžu orientovať na základe e, informácií online, ktorá tá krajina je pre nich najvýhodnejšia. Čiže nie, nie je pre nich rozhodujúce to, aby sa dostali do prvej bezpečnej krajiny, ale skôr ich zaujíma príspevok, ktorý môžu dostať napríklad v Nemecku nejakých 340 eur, 400 eur pre rodinu aj Švedsko má dobré podmienky, pokiaľ ide o e, utečencov, napríklad títo majú právo na e, príspevky na deti, majú nárok na rôzne e, výhody. A dochádza tu teda k hľadaniu najvýhodnejšej krajiny z hľadiska týchto migrantov. Ako či tomuto javu. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a teraz nech sa páči e, k otázke oprávnenosti. Ďakujem, pán predseda. E, mám pocit, že tu do, došlo k nejakému nedorozumeniu, pretože e, vyzerá to tak, že my hovoríme ku všetkému naraz, ale skutočne toľko veci sa deje, že my sa celé e, týždne aj mesiace boríme s ťažkosťami, napríklad pokiaľ ide o situáciu na viacerých ostrovoch či azylových strediskách, napríklad v Grécku žiadatelia o azyl musia čakať 6 mesiacov na prvé interviu, na prvý pohovor prostredníctvom Skypeu, pokiaľ vôbec e, dostanú toto spojenie. Ja viem, že tu máme hovoriť o návrhu. Ja som e, spravodajkyňou nariadenia o oprávnenosti. A mnohí z vás už poukázali na to, aké dôležité je pracovať na vybudovaní spoločného európskeho azylového systému. V tomto smere vítam snahu komisie o vytvorenie e, takého spravodlivejšieho systému než tomu je dnes. A na druhej strane takisto e, je tu snaha robiť to všetko právnym spôsobom pretože v súčasnosti nemožno hovoriť, že by sa vždy uplatňovali právne postupy, ktoré sú k dispozícii. E, takže som veľmi rada, že bol predložený tento návrh. E, problémy sú obrovské a vidíme, že v Európe dochádza k nárastu počtu migrantov, ale v systéme sú slabé stránky. E, členské štáty e, sa snažia o európske riešenie a nám je jasné, že súčasný systém udelovania azylu nie je účinný a že sa takmer úplne zrútil. A to samozrejme e, znamená nebezpečenstvo pre európsky projekt ako taký. Tento návrh nariadenia, pokiaľ ide o oprávnenosť na doplnkovú ochranu, e, to je veľmi dôležitý dokument, pretože cieľom je zabezpečiť pre každého rovnaké a férové a spravodlivé postavenie keď hovoríme o súbore kritérií, ktoré obsahujú jednotlivé dokumenty, ja úzko spolupracujem s ostatnými tieňovými spravodajcami s cieľom e, dosiahnuť čo najrychlejší pokrok. Vždy však musíme pamätať na to, že e, jadrom našej politiky musia byť základné práva všetkých žiadateľov e, z hľadiska ich ochrany a musíme sa takisto usilovať o urychlenie azylového konania. Ďakujem. Uh, Sophie Ďakujem komisii za jej prezentáciu. Myslím si, že pokiaľ ide o podmienky príjmania, normy pre príjmanie, tento návrh je pozitívny, pretože naozaj môže zlepšiť situáciu, ako na to poukázali viacerí kolegovia ktorí hovorili o tom, že ostatné návrhy môžu mať, e, môžu mať teda dôsledkom ostatných návrhov môže byť isté zhoršenie či spomalenie, ale myslím si, že táto konkrétna smernica obsahuje viaceré pozitívne prvky. Jedným z hlavných cieľov, ako aj z cieľov ďalších e, návrhov, je predísť snahe nájsť si e, najvýhodnejšiu krajinu pre podanie žiadosti o azyl, tzv. forum shopping. Je tu aj prepojenie s, s, skráteným, s cieľom skrátenia azylového konania. Myslím si, že tieto dve veci sú úzko prepojené. Otázka integrácie takisto do veľkej miery súvisí s tým, ako dlho musia ľudia čakať na rozhodnutie. A ja e, ako spravodajkynia mienim e, vystupovať v tomto duchu, že členské štáty by nemali e, túto smernicu používať e, ako niečo, čo im umožní e, zabrániť prílevu utečencov do ich krajiny. Hovoríme teda o smernice stanovujúcej normy pre príjmanie žiaditeľov. Zaujímalo by ma aj hodnotenie vplyvov a skúmanie existujúcej situácie, napríklad pokiaľ ide o prístup na trh práce, nárok na sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, ale aj otázku toho, že utečenci si niekedy musia sami pokrývať vlastné náklady. Napríklad e, niektoré členské štáty skonfiškujú majetok utečencov, ktorí prichádzajú do krajiny. Bolo by skutočne užitočné získať celkový prehľad o tom, aké postupy členské štáty uplatňujú a či sa osvedčili alebo nie, najmä pokiaľ ide o prístup na trh práce ale myslím si, že celé konanie by sa malo e, skrátiť, ale bez ohľadu na to ľudia by mali mať prístup na trh práce práce okamžite od prvého dňa. Prečo nie? E, bol predložený návrh, aby sa prijali výnimky pre ľudí, ktorí e, veľmi pravdepodobne nedostanú štatút e, utečenca. Ale aj tak je lepšie, keď začnú pracovať hneď, namiesto toho, aby niekoľko mesiacov čakali na rozhodnutie. A napokon myslím si, že rozhodne by sme sa mali začleniť aj to, že treba predísť tomu, aby žiadatelia o azyl sa posúvali z jedného miesta na druhé. Najmä pokiaľ ide o deti, napríklad začnú chodiť do nejakej školy, potom o pár mesiacov ich preradia do inej školy a tu sa týka aj poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napríklad dieťa e, je Eh, dieťa dostáva nejakú liečbu, ale zrazu eh, o niekoľko mesiacov bude premiesnené inde a táto liečba sa preruší. Takže tu je veľmi veľa vecí a týka sa to napríklad aj eh, poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia utečencov. Ďakujem Neviem, či chcete hovoriť teraz alebo budúci týždeň o tejto otázke. A teraz to máme niekoľko kolegov, ako sú tieňoví spravodajcovia a aj ďalší kolegovia, napríklad Silvi. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o tieto návrhy a harmonizáciu systémov udelovania azylu v EÚ, E, tu musíme povedať, že sme pripravení prijať takýto spoločný režim, ale keď sme si vypočuli dnešné príspevky, tak je jasné, že metóda, ktorú komisia v súčasnosti uplatňuje, e, nemusí e, prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. Môže byť prijatý systém, ktorý síce môže byť harmonizovaný, ale na druhej strane môže byť taký reštriktívny, že neuľahčí si situáciu. A či tá cena môže byť prevysoká. A keď sa snažíme eh, o takýto cieľ, ten pokrok je neistý. Eh, boj proti sekundárnym pohybom alebo eh, zneužívanie podávania žiadosti, to by mala byť e, priorita. E, s tým súvisia aj systémy boja proti e, podvodom a rozhodne nechceme, aby žiadatelia o azyl mohli nadobudnúť nesprávnu predstavu. Je tu aj potrebné bojovať proti dojmu, že to, čo sa e, urobilo doteraz, tak za tým treba urobiť čiaru, pretože už veľa vecí sa urobilo v oblasti harmonizácie, ale vyhodnotili sme výsledky tejto prvej fázy harmonizácie. Tá posledná reforma bola prijatá pred troma rokmi, čiže nie veľmi dávno. Um, E, e, otázka je, že či by e, harmonizácia noriem nemohla viesť k prílišnej reštriktívnosti namiesto zvýšenia ochrany. Napríklad členské štáty by mali aplikovať koncept bezpečných, bezpečných krajín e, pôvodu. Čo to je? Alebo krajina, kde bola poprvýkrát podaná žiadosť o azyl. Je potrebné teda, aby boli poskytované presné a nestranné informácie, pokiaľ ide o túto krajinu. Ale vieme, že si to musíme dávať veľký pozor, pretože e, členské štáty majú povinnosť e, preskúmať e, postavenie utečenca, či má nárok na ochranu a to je dôležité z hľadiska integrácie. Ale v tomto texte sa spomínajú aj rôzne postihy, napríklad pokiaľ ide o zneužívanie systému a podobne ale ten text predsa len uh, hovorí skôr o takom trestajúcom uh, aspekte e, systému podávania žiadosti o azyl, čo nie je žiaduce. Takisto by som chcela vyjadriť obavy v súvislosti s, so slobodou pohybu e, žiadateľov o azyl a e, bola by som rada, keby komisia e, túto otázku spresnila. Sú tu však aj pozitívne e, veci, ako je napríklad poskytovanie právnej um, ochrany, právnej pomoci alebo právne zastúpenie na súdoch prvého stupňa alebo prístup k práci a podobne, ale predsa sú tu len niektoré miesta, ktoré zbudzujú obavy. Chcela by som poukázať na dve veci. Poprvé, ako pristúpiť k otázke bezpečnej krajiny, ktorý sa, tento koncept sa prejavuje v Dublinskom nariadení, ale je potrebné, aby sa spresnil spôsob e, uplatňovania tohto konceptu. A napokon myslím si, že si musíme dávať pozor na to, že tu dochádza k istému legislatívnemu e, zamienianiu pojmov. E, myslím si, že ak chceme postupovať účinne, je potrebné, aby sme si veľmi presne vymedzili všetky pojmy a metódy. Ďakujem, Silvi. Ďakujem, pán predseda. Ja zastupujem kolegyne Lenar z Mussolini a Polieze, takže ak e, dovolíte, preberiem všetky ich e, jednotlivé stanoviská v jednom vystúpení. E, naša reakcia a stanovisko skupiny je pozitívne voči návrhom komisie a k naradení o azylových konaniach my vítame ten návrh, aby sa zmenila tá smernica o konaniach na naradenie, čo zabezpečí úplnú harmonizáciu ako vieme, terajšia smernica e, sa ukázala, že nie je dosť účinná pri e, zjednodušení a urychlení e, praktík v členských štátoch a v viacerých prípadoch tie praktiky v členských štátoch viedli k následnému druhotnému presídľovaniu a k špekulatívnemu výberu súdnej príslušnosti a domnievame sa, že tie procedúry musia byť jasné, efektívne, spravodlivé a e, spravodlivé konania znamenajú tiež, že um, žiadatelia o medzinárodnú ochranu um, majú práva a tie práva majú byť e, určené a majú byť um, rešpektované prostredníctvom jasných e, e, konaní a tiež zdieľanie informácií pre žiadateľov a tiež musíme e, dávať pozor na neplnenie a dôsledky za neplnenie. A čo týka harmonizácie pravidel, tieto platia k, tiež vo veci koncepcie bezpečných štátov, keď sa tie zoznamy bezpečných štátov v členských štátoch naredia jednotným európskym zoznamom. Je to krokom správnym smerom a preto sa tešíme, že budeme pracovať so správdajcami a ďalšími skupinami na, na tomto legislatívnom návrhu k smernici o kvalifikáciách. Skupina EPP eh, považuje ochotu e, pre e, lepšie zosúladenie štandardov ako priateľov. Ozajstná koordinácia by mala účinok na tzv. jav druhotného pohybu. Ako vieme, tento pohyb má dopad na fungovanie Schengenu. Tiež e, potrebujeme pracovať s cieľom vytvoriť systém, ktorý udelí medzinárodnú ochranu rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa ten, tá požiadavka spracúva. A zároveň e, tak e, to zosúladenie treba poskytnúť aj e, tým, ktorí už majú a požívajú ochranu EU, a tie rovnaké výhody musia byť dané všetkým požívateľom takéto ochrany a štatutu utečencov riadne fungovanie takéhoto návrhu musí byť splné s prehodnotením dublinského systému a zároveň účinné posilnenie EASO a tiež e, s definíciou udelenia a odvolania mm, štatutu medzinárodnej ochrany k návrhu príjmania. Tento cieľ spoločného európskeho azylového systému e, by mal byť zabezpečiť rýchle rozhodnutie u príslušných orgánov vo veci udelenia takéto ochrany. Musíme sa vyhnúť e, dlhým e, konaniam, ktoré nakoniec tiež budú mať dopad na zračenských štátov, ktoré e, by ich hostili. Musíme zabezpečiť verejný poriadok a zároveň obmedziť narast verejných výdavkov v policajných silách a bezpečnostných službách. A v tomto ohľade vítame návrh vo veci účinnejšieho monitorovania a cieľených obmedzení po veci oddelenia prístupu eh, na pracovné trhy. Musíme pamätať na to zatiaľ, čo eh, skúmame v návrhu komisie podrobnejšie jeho konkrétnosti. Musíme zabezpečiť, že prístup na pracovný trh musí byť v súlade s, návrh, s normami pre pracovný trh a musíme eh, sa vyhnúť E, skresleniam a deformáciám a musíme tiež zabezpečiť, že ľudia, ktorí žiadajú medzinárodnú ochranu, e, budú mať možnosť e, prispievať na náhrad nákladov, ktoré sú vynakladané na služby pre nich a tu na, si myslím, že ich integrácia by mala byť uľahčená tou komunitou, ktorá ich hostí. Ďakujem, akým pani Karasa Bild. Ďakujem, pán predseda. Problém, ktorý máme pred sebou, nie je v tom, že e, systém skolaboval alebo že je nepriveraný, ale že um, azylový balík nebol naplno mm, zrealizovaný. Sú obrovské medzery medzi plnením členských štátoch, takže nie je o to, aby sme objavili Ameriku, ale o to, ako mám pragmaticky posadzovať e, e, spôsoby, ako e, prelomiť e, tento zablokovaný stav a aby sme budovali kapacity a poskytli potrebné zdroje. Ehm, máme ehm, obliehané mesta a ehm, vojnu, ktorá pokračuje Sýria a s tými tragédiami. v Stredomorí viac ľudí prichádza. 12 tisíc, 2000 ľudí prišlo toto leto a to sú nedoprevádzané malolety a toto je počet, ktorý máme na celý rok 2015. Takže ide o to, ako byť účinnejšie. A keď eh, kričíme eh, voči členským štátom, naše poboranie to nepomáha, pretože odkedy celý ten um, balík eh, pre azyl a migráciu vstupov do platnosti, to bolo v roku 2015. Takže je to pragmatický spôsob, ako byť účinnejšie a zatiaľ tie zabezpečiť vysoké štandardy humanosti a právnej istoty. Z toho hľadiska vítam to, že z týchto dvoch smerníc sa stanú nariadenia a pýtam sa, že prečo nie tiež e, zo smernice o príjmaní žiadateľov o azyl, pretože tam máme najväčšie rozdrobenie. Myslím, že otázka narastu prevencie zneužívania prístupov na pracovný trh do 6 mesiacov. To sú veľmi dobré návrhy. Aj vďaka tomu, ako povedal Sofie že pracovné miesta sú spôsob e, pre integráciu a tiež je dôležité zabezpečiť to, čo sme povedali, že e, to e, nesmie znižiť štandardy ako napríklad ochranu zraniteľných, ako sú napríklad nesprevádzaní maloletí. A chcem spomenúť tú správu, Lambertovú správu, niektorí z nás sme boli jej súčasťou a my sme presadzovali, aby sa uh, hlasovalo za jeden systém a nie za dva systémy. Tiež je tu otázka možnosti e, odňať ochranu. To tiež treba posudzovať e, v tom zmysle, ako to súvisí s našim zamerom udeliť dlhodobú integráciu tým, ktorí si zaslúžia ochranu našich spoločností. Ďakujem, pán Mišel. Chcete e, na to reagovať? Yes, of course, Mr. President. Uh, Eh, first of all, Áno, najprv chcem povedať, že um, ma prekvapili eh, niektoré vystúpenia členom, členov tohto výboru. Treba um, brať do úvahy realitu. Na fronte mnohí ste spomínali, že ste navštívili tie hotspoty a centra príjmu a, a aké ponaučenie si to berieme. Náš systém uh, je blízko k zlyhaniu. Tlak je obrovský a my sa snažíme prispôsobiť ten systém na novú realitu. A ak výbor Libe zavrie oči a povie, nič sa nezmení a zvýšme práva žiadateľov azyl, zvýšme ich práva a faktor i priťahovania týchto azylantov do Európy. Ako sa to zmení, ako sa vyriešia pri podmienky príjmania? Pozrite si, aké sú reality teraz. Realita e, v podmienkach príjmania sú, že e, môžu obžalovať všetky členské štáty na súde, pretože tie e, podmienky v príjmacích centrách nie sú dostatočné a to nie preto, že by boli nedostatky na strane členských štátoch, ale to preto, že sú naozaj tie členské štáty pod tlakom, ako je Grécko a Taliansko. Takže našim cieľom e, stále je chrániť e, žiadateľov azyl a zabezpečiť, že e, bude s nimi dobre zaobchádzané a že budú mať prístup k systému právneho štátu, ktoré funguje a že budú mať slušné podmienky vo všetkých členských štátoch. To je náš prvotný cieľ, no musíme to prispôsobiť na realitu časové limity sú dobré. Je dobré pre žiadateľa o azyl, pretože pozrieme si situáciu teraz, e, ako to meškame. Niektorí čakajú roky na rozhodnutia. Tu nutíme členským štátom časové limity, časové limity na odvolanie mm, časové lehoty na prvé rozhodnutie. A to je pokrok. A e, nie, že by sme to nerobili hodnotením a posúdením individuálnych prípadov. Áno, stále je pravidlom každý um, prípad prehodnotiť a posúdiť individuálne, ale e, za 6-mesačnú lehotu majú na to čas, aby každú žiadosť individuálne posúdili. Takže zatiaľ, čo um, dávame prísnejšie e, kritéria členským štátom, aby e, tie ľudia neustali vysieť v vaku, tak nesúhlasím s tým, čo niektorí ľudia povedali v tomto výbore, že komisia sa uberá nesprávnym smerom a že reforma azylového systému e, je pretekom do záhuby. Je to pretekom na ochranu azylantov. To my robíme. To robíme preto, a kvôli počtu musíme prispôsobiť naše pravidlá a postupy. A niektoré členské štáty to dokážu robiť veľmi rýchlo a účinne a funguje to. Takže my pretekáme v tom, aby sme zabezpečili, e, že môžeme dosiahnuť takú úroveň, aby členské štáty mohli účinne e, rozhodovať v individuálnych prípadoch. A som veľmi rád e, kvôli tomu, čo povedali všetci teraz spravodajcovia, pretože oni posúdili aj ďalšie návrhy a samozrejme e, v niektorých veciach majú otázky a sme pripravení o nich diskutovať a vyjednávať, ale keď sa vyjadrili, tak videli pridnú hodnotu histórie týchto návrhov. Keď sa môžem um, vyjadriť k jednotlivým pripomienkam stručne, pani Holmajer e, spôsobila E, vyjadrila otázku nesprevádzaných maletých. Je pravda, že e, je e, to najväčší problém teraz a musíme bojovať proti organizovanému zločinu, keď sa snažíme kde sa ľudia snažia zneužívať situáciu detí v utečenských strediskách a naše návrhy v tejto veci obsahujú ochranu nesprevádzaných e, maloletých a e, máme e, tu konanie, ako menovať opatrovníka pre každé dieťa nesprevádzané, takže to musí byť za 5 rokov 5 dní, 5 dňovej lehote menovaný tento a on musí vo všetkých krokoch konania pomáhať dieťaťu a musí zabezpečiť, aby neostali osamotení v prijímacích srediskách, že budeme pomôcť tiež e, udelujeme e, povinnosť, že ten opatrovník ne, e, bude mať príliš veľa detí na starosti, aby mohol osobitne jednotlivo sa starať o tie deti. Navyše pridávame povinnosť pre členské štáty, aby mali systém sledovania tohoto systému opatrovníckej starostlivosti. Takže keď hovoríme podrobne tak vidíme, že posilňujeme právo na ochranu nesprevádzaných malovetých. K téme subsidiarity a štatutu utečenca je pravda, že posilňujeme rozdiel medzi tými eh, dvoma štatutmi a stavmi, pretože pre nás je to rozdiel No to sú hľadie s ženevským dohovorom medzi jednou osobou, ktorá e, je prenasledovaná jednotlivo e, kvôli jeho mienke alebo význaniu a medzi ľuďmi, ktorí utekajú z konfliktných e, oblastí. To sú dve rôzne veci a dve rôzne štatuty. A ak by sme to mali zlučiť, tieto dva štatuty, ako povedala kolegyňa vo svojom stanovisku, a robiť to, čo najbližšie, tak prečo by sme mali mať dva rozdielne štatuty? E, máme dva rozdielne štatuty preto, aby sme to odlišovali čo do práv a povinností v týchto štatutoch. Ja som pochopil vašu otázku, čo sa týka integrácie. Ak prehodnocujeme ten štatút, tak to by e, mohlo byť v rozpore s našim e, cieľom integrácie, ale keď prenúcime ten štatút, tak to neznamená, že tí ľudia musia opustiť e, krajinu. Napríklad, ak e, majú štatút utečenca a situácia e, v krajine sa zmenila a už nie je utečenc, tak môže požiadať o ďalší právny štatút a môže požiadať o povolenie na dlhodobý pobyt a nemusí byť poslaný do pod štátu pôvodu okamžite, ale má 3 mesiace na to, aby požiadalo ďalší proces. A niekto, kto je tu dlho, určite bude mať z toho prospech a môže e, dostať iný právny štatút. Čo sa týka otázky e, dodavateľského zabezpečenia našich zodpovedností, my sa snažíme práve naopak harmonizovať to, čo bolo v predchádzajúcom texte, čo týka e, tých bezpečných štátov pôdu. My nerozširujeme tieto pojmy, my ich akurát dávame viac do súladu na európskej úrovni s tým, že bude európsky zoznam a systém, ktorý bude plne zharmonizovaný, no nepoužívame to ako všeobecné pravidlo. Čo sa týka otázky hodnotenia dopadu, je pravda, že sme pracovali pod veľkým tlakom a nerobili sme e, riadne hodnotenie dopadu e, e, pri tej smernici o podmienkach príjmu, ale EASO mapovala podmienky príjmu vo všetkých členských štátoch a nie všetky členské štáty na to odpovedali. A môžeme um, dať e, tieto výsledky spravodajkyni, aby mohla uh, urobiť úplnú analýzu podmienok príjmania. My sme sa rozhodli, aby to stalo vo forme smerice, pretože z právneho hľadiska tam by bolo ťažšie urobiť to naredenie, to by znamenalo polnú harmonizáciu ekonomických a sociálnych pravidel vo všetkých členských štátoch a tam je veľa rozdielov v tej oblasti. No môžeme sa k tomu vrátiť ďalej k tej koncepcii a pojmu bezpečných štátov. Pani Guima hovorila eh, o tom v zmysle legislatívneho návrhu. My sa k tomu vyjadríme podrobne, aby sme zabezpečili, že to bude dobre pochopené a musíme zabezpečiť súlad rôznych návrhov komisie, ale je pravda, že to je komplexná právna vec. My nerobíme tabula raza e, z minulosti, ale práve uvidíte, že v mnohých e, prípadoch mnohé články sú e, vo forme smernice. Pán Mišel, budem mať aj ďalší bod, na ktorý budete reagovať. Máme ďalší bod programu. Budete na ten reagovať tiež k presídleniu. Ak chcete, aby som prebral nejaké ďalšie konkrétne veci, môžem, môžem tu aj skončiť. Tiež tu bola otázka nasadenia personálu v rôznych eh, hotspotoch. Toto je v návrhu EASO že cudzinci nebudú tam nasadení viac ako 30 mm, dní. A to je pravda, lebo tam bola príliš veľká e, rotácia expertov a my to musíme e, vidieť e, v rámci návrhu globálneho a musíme pozerať to v širšom obraze a musíme zabezpečiť, že to v tomto výbore preberiete rýchlo. Nebudem už predlžovať debatu, som pripravený odpovedať na akékoľvek konkrétne otázky bilaterálne. Ďakujem za odpovede. No a ja nechcem je, rôzne názory sú na, na názor komisia, preto som požiadal o politické názory koordinátorov a spravodajcov, ale nechcem, aby komisia prekladala všeobecný prehľad o nerealistických stanoviskách tohto výboru. Keď sa pozrite napríklad na názor Jean Lambert o návrhu komisie o dopadovej štúdii, o implementácii, to sú všetko veľmi inteligentné hľadiska niekoho, kto má za sebou veľmi dlhé trialógy s komisiou a radou v mnohých aspektoch týchto vecí Takže ja by som chcel len upozorniť, že toto sú poslanci, ako povedala pani Fajon, ktorí navštívili hotspoty, ktorí chápu problémy, ktorými, ktorým čeli komisia. Aj my. A takže nezovšeobecňujete výbor. Naši členovia sú veľmi skúsení a vedia presne, čomu čeli komisia a to sa týka celého politického spektra tu. Takže prosím, zovšeobecňujete, ani my, sa nebudeme, aj my, e, ani my nebudeme zovšeobecňovať a možno to bude fungovať oboma smermi, a pretože existujú veľmi inteligentné analýzy toho, čo mu čelí komisia. Vieme, čo robia a nerobia členské štáty, toto je kríza, takže je pravdepodobne lepšie identifikovať, čo sa deje vo všetkých týchto elementoch. Problém je e, v prípade spoločnej rozpravy. Teraz sme spojili všetky tri oblasti a je veľmi náročné nejakých rozdeliť a viesť na všeobecnú diskusiu o kríze. Nesnažíme sa to zovšeobecňovať. A hovorím to, pretože nemáme právo na reakciu. Pre poslancov viem, že poslanci by si iste želali tú debatu o tom, čo ste práve povedali, ale to nemôžeme a preto som reagoval za nich. No a budeme pokračovať, pretože nás čaká ďalší bod a to je oznámenie o piatej správe o e, presídlení a lokácii. Úvodné slova budú krátke, nemáme veľa času. 12. júla sme hlasovali o správe Keller a teraz sa uskutoční rozpráva. s obma spravodajkyňami Ska Keller aj Malin Bjork o tejto piatej správe. Takže slovo dostane hneď eh, Ska Keller a potom Malin Bjork, pretože máme len pár minút na ich správu a na reakcie a pre všetkých, ktorí by sa chceli vyjadriť. Takže ako prvá dostane slovo Ska Keller. Ska, eh, chcete vystúpiť ako prvá, nech sa páči som chcela, si myslela, že možno komisia to prezentuje na úvod, takže máme správu, a piatu správu o a tiež máme aktuálnu tabulku, ktorá ukazuje, že už tak veľa sa od štvrtej implementačnej správy e, nezmenilo. Stále príliš veľmi málo ľudí bolo premiestnených z Grécka a Talianska. A to je obrovský problém. Členské štáty sa dohodli na tom, že e, premiestnia 160 tisíc ľudí dokopy e, v priebehu dvoch rokov a e, čas beží, ale premiestňovanie nie. A pár krajín ešte vôbec nepremiestnilo žiadnych utečencov, niektoré krajiny len veľmi málo a pár, len skutočne pár e, krajín prijalo podstatné množstvo ľudí a ešte nikto nesplnil celú kvótu. A myslím, že to je skutočne polutovania hodné. Členské štáty by mali lepšie využiť túto príležitosť. No a na druhej strane, tom, že ľudia sú posielaní do Grécka a Talianska, sprti EASO, je ich veľmi málo. Členské štáty nesplnili svoje sluby, takže ja myslím, že je to zlá situácia a ja som rada, že komisia zverejňujeme tabulky, dá, dajú sa vidieť na stránke komisie, kde vidíme presne, koľko ľudí bolo premiestnených, do akej krajiny a koľko ľudí ešte stále chýba. To na to ukazuje, že situácia je skutočne e, zlá. E, preto by som sa chcela spýtať komisie, čo chcete v tomto urobiť. Vy hovoríte, že budete vyvíjať tlak v správe, ale čo to presne znamená, samozrejme problém je s členskými štátmi, to je celkom jasné, ale otázka je, aké prostriedky využijete vy, aby ste zaistili, aby členské štáty cítili ten tlak. Ste aj poslanci môžu veľa urobiť eh, rôznych členských štátov, ktoré neplnia kvóty. O tom by sa dalo tiež hovoriť. Eh. Vás, no, a nerovnako by ma zaujímalo o tá komisie počuť, Sú to len s pre, premiesnením, ale stále je nedostatok ubytovania hlavne Grécku, aká je situácia, ako sa investujú európske prostriedky do tohto, aké sú prekážky, ako dlho trvá od momentu podania žiadosti o peniaze až po pridelenie alebo rozdelenie. Dalo by sa zlepšiť niečo v tejto veci? A to sú moje otázky. No a okrem toho by som chcela skutočne všetkých vyzvať, aby si pozreli tú tabulku aj keď sme hovorili o maloletých bez sprievodu, je ich skutočne veľa. V mm, Grécku a v Taliansku zaseknutých a premiestnenie týchto maloletých je veľmi pomalé. Mohli by sa nám povedať k tomu niečo. Len jeden členský štát niečo v tomto urobil, to je Fínsko. Ďakujeme, ale ostatné mohli nasledovať a zaistiť, aby maloletí v zlej situácii Taliansku a Grécku, sa dostali do situácie, kde budú mať eh, náležitú ochranu. Ja myslím, že tiež je dôležité, aby parlament eh, detailne sledoval implementáciu presídlovania, rovnako ako vyslanie EASO, úradníkov EASO a Frontexu, kde všetci veľa slúbovali, ale málo sa stalo. No a jedna z tých oblastí, kde členské štáty možno sa stiažujú na EÚ, ale práve členské štáty nič nerobia neplňa ani tie veci, ktoré mali urobiť. Ďakujem pekne, Ska. No a potom dostanú slovo, teraz dostanú slovo členovia výboru a potom komisia bude môcť môžeme si vypočuť aj najskôr komisiu, keď chcete. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si pripravil prezentáciu, ktorá bude trvať o pár minút. Pár minút. Pre veci už povedala pani Keller. Poprvé, najskôr by sme chceli poďakovať výboru za príležitosť predložiť piatú správu. Správa, tak ako hovorí výbor e, sa zaoberá dvoma rozhodnutiami o presídlení a premiestnení z minulého septembra osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu z Grécka a Talianska, a rovnako s implementáciou e, záväzkov EÚ rozdelíte viac ako 20 tisíc ľudí minulého leta, príbu dvoch rokov. Správa sa tiež zaoberá špecificky situáciou pre rozdelenia presedania osob z Turecka do členských štátov EÚ podľa dohody 1 k 1 z dohody s Tureckom. Ďalej prejdem veľmi stručne k záverom správy. Nebudem vymenovať všetky čísla, ale dobrou novinkou je, že rýchlosť pre presídlenie, prerozdeľovania sa zvýšila, no a počas leta od zverejnenia správy v polovici júla sme zaznamenali nárast v lokáciách, ale je jasné, že mm, sme ďaleko za náležitou implementáciou záväzkov pre rozdelení 160 tisíc v priebehu dvoch rokov. To znamená, že všetky tieto osoby mali byť relokované do septembra 2017, takže len niečo menej, ale teda niečo viac ako rok. Teraz prejdem stručne k tomu, čo treba urobiť. Otázky, ktoré položila pani Keller. Hlavným záverom nie len 5. správy, ale aj prichádzajúcich správ členské štáty musia zvýšiť počet eh, prislúbených osôb. Momentálne je to eh, veľmi nízke, momentálne celkový počet eh, osôb je približne 10 tisíc, čo samozrejme sa nepribližuje číslu, ktoré je potrebné. Takže to je najpotrebnejšia vec. Zaznamenali sme istý pokrok, postup, potrebujeme efektívny jednu prácu, no efektívnejší, efektívnejšia práca, a pracovné postupy boli vypracované v Grécku, v Taliansku sa na tom pracuje a treba sa tomu venovať. No a spolupráca medzi greckými orgánmi a talianskými orgánmi musí byť sa európskymi orgánmi treba zlepšiť. No a no a dúfam, že spolupráca sa zlepší, no a rovnako e, potrebujeme e, kratší reakčný čas e, členských štátov na žiadosti o prerozdelenie z Grécka a Talianska. Členské štáty nemôžu používať iné dôvody ako tie, ktoré sú umožnené v rámci rozhodnutia na zamietnutie prerozdelenia žiadateľov o medzinárodnú ochranu. A rovnako nemôžu odmietať bez údania akéhokoľvek dôvodu čo tiež, eh, ja, o ktorom hovoríme v správe, ktorý je problematický. Ale otázka malotých bez prievodu, o čom hovorila pani Keller hm, predchádzajúcom sednutí o azylovom balíčku. A toto je nedostatok, ktorý zúrazňujeme v, v správe veľmi málo eh, málo tých bez alebo zraniteľných osôb bolo doteraz prerozdelených. No a my vyzývame členské štáty, aby túto situáciu riešili. Samozrejme sú to osoby, ktoré si vyžadujú náležité ubytovanie a tak ďalej. A my vyzývame členské štáty, aby zintenzívnili svoje snahy v tomto ohľade. No a ďalej samozrejme otázka vyslania expertov, tá je neustále aktuálna. A v lete sme dosiahli isté pokroky, ale agentúra stále nemá pokryté všetky potreby z hľadiska počtu expertov. Ďalej špecifické veci. Grécko, Taliansko ako sa krajiny robia a musia ďalej robiť ako predpoklad na to, aby mohli profitovať z systému prerozdeľovania. Oni prijali cestovné mapy, dosahuje sa pokrok v prípade Grécka samozrejme Grécko je pod obrovským tlakom od minulého leta. A to pokračuje obrovské opatrenie na predbežnú registráciu bolo ukončené. No a, a treba prioritizovať žiadateľov, ktoré potrebujú ochranu a naliehavú. No a, a kvantita a kvalita príjmania v Grécku je veľmi dôležitá. Čo sa týka Talianska, vytvárajú sa ďalšie hotspoty. A kapacita existujúcich musí byť, alebo je potrebné ju zvýšiť. Rovnako sú v Taliansku súbytné problémy, pretože komplexnosť konkrétnych prípadov je Grécko veľmi veľká väčšina krajín a väčšina osob, ktoré treba prevzdeliť sú zo Sýrie, v Taliansku sú národnosti, ktoré si vyžadujú tlmočenie a tak ďalej. A to zdržuje a komplikuje proces. A ďalej len krátko k presídleniu. Myslíme, že pokrok je lepší ako v prípade prerozdelenia momente dávania správy, vypracovania správy 8 tisíc osôb bolo presídlených z tých 22 500, čo bolo prislúbené, alebo ako sa, ako sa prijal záväzok. No a v júli v tomto bode, bode správy 802 osôb bolo presídlených z Turecka. Podľa systému 1.1 ten počet sa teraz zvýšil na viac ako tisíc a ja som počul 1219 je to najnovšie číslo pre osoby presídlené z Turecka. No a v budúci týždeň predložíme návrh komisie o systéme rozdelenia únie. A len posledné slova k presídleniu. Cieľom komisie ostáva a na to neustále pozmeňujeme členské štáty je, aby sme mali 6 tisíc presídlených osôb za mesiac. To je rýchlosť, ktorú potrebujeme pre rozdielovať osoby, aby sme splnili naše snahy a všetci ktorí musia zrýchliť svoje snahy, je agentúra, komisia, členské štáty samozrejme. Ďakujem pekne. Jozef Weidenholzer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som minulý mesiac bol v Grécku a navštívil som niektoré e, tábory a situácia, myslím, je, e, je to skutočne obrovský zmetok. Ja pochybujem o číslach, ktoré sa oficiálne zverejňujú. Ja som bol v tábore, kde bolo 3400 registrovaných utečencov a keď som sa spýtal, radinka, koľko jedál sa denne vydáva, hovoril, že 1800 je to rozdiel a pýtame sa, kde sú títo ľudia. Čiže je veľká neistota. Panuje v tom, o čom hovoríme vôbec, je tu aj denný prílev, niekoľko stoviek migrantov. E, včera približne 400 ľudí prišlo pristal na gréckých ostrovoch. Takže situácia je skutočne veľmi problematická, náročná. A situácia ľudí v týchto táboroch je katastrofálna. Týka sa to a, a, skutočne podmienok a horúčavy a je hrozné sledovať, že ľudia a, s postihnutím na vozíčko. mnohí a, zranení zvoje nemajú možnosť viesť normálny život, pretože chýbajú tie základné, jednoduch, najjednoduchšie veci. A je to tiež otázka, že niektoré menšiny majú obrovské problémy ako jazyky. ktorí sú zneužívaní od ostatných. Eh, Polícia sa snaží dostať to pod kontrolu, ale je to obrovský problém. No a to treba vidieť a proces prerozdeľovania musí konečne e, začať. A to úplne tak, že existujú krajiny, ktoré by chceli, nechceli ľudí. Portugalsko neustále opakuje, že chce prijať ľudí. Hovorí sa o jezidoch, ktorí chcú pomôcť, no a že chcú, aby konečne prišli do Portugalska a to všetko dva mesiace už nefunguje. dôležité, aby tieto procesy boli spustené. Je tu veľa nedorozumení, ktoré spôsobujú, že sa to nerealizuje, ale treba to eh, keď vidíme situáciu v táboroch, tak je to obrovská katastrofa, alebo zmení to na katastrofu pre Grécko, ak tí, títo ľudia nebudú môcť ísť niekam inam. A uprostred Európy bude situácia, ktorú nik, nik, nikto nezželá. A preto je dôležité, aby tento proces bol v každom prípade prioritne riešený. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Je mi ľúto, že musíme tak ponáhľať túto debatu, ale 12.30 začínajú koordinátory, máme dlhý zoznam rečníkov, 12.30 musíme končiť to vypočiť komisára, takže musíme dodržať čas. Takže prosím, všetci jednu minútu. Ak sa to predloží tak, nemôžeme bohužiaľ teraz hovoriť rozsiahlo na túto tému, takže kolegyne, kolegovia, prosím, každý jednu minútu. Prosím vás, Anna, nech sa páči, Anna Gomez. Potvrdzujem to, čo práve povedal Jozef. Moja krajina má takéto kvóty presídlenia vo výške 1642 osôb. My sme <clears throat> pripravení prijať 10 tisíc, ale prišlo ich iba 700 do Portugalska. A ten prípad, e, na ktorom pracujeme s Josepom, e, pokiaľ ide o, o jezidov, kde 170 e, jezidov z Grécka je Portugalsko pripravené prijať, ale ani jeden neprišiel a to je Eh, aj eh, svedectvo toho, aká je situácia v Grecku. Je tam samozrejme aj eh, otázka byrokracie, prečo najprv máme ako predbežnú registráciu, registráciu, postregistráciu, až potom pošleme ľudí. Samozrejme viem pochopiť aj niektoré byrokratické postupy z hľadiska overovania osôb. To existuje aj v mojej vlastnej krajine, ale myslím si, že to má máme problém s byrokraciou. My sme napríklad navštívili v júli Kale a v Kale som hovorila s ľuďmi, ktorí mi povedali, že oni e, práve prišli, respektíve prišli dva mesiace potom, než e, vstúpili do Talianska, čiže dva mesiace im trvalo, než prišli do Kale. A e, ten systém jednoducho nefunguje. A keby som ja bola pán Avramopoulos alebo niekto v komisii, toto by bola moja prvá úloha. Ja by som bola priamo v teréne a zisťovala by som, čo funguje, čo nefunguje a snažila by som sa tie e, veci zlepšiť. E, je to skutočne hamba pre nás a ohrozuje to našu bezpečnosť, už nehovoriac o hrozbe pre našu morálku a právny štát. Ehm, prosím, nezabúdajte, že budeme mať e, úplnú rozpravu o tejto veci budúci týždeň. Ďakujem Um, ehm, so všetko, všetkým dôrazom za jednu minútu nie je možné e, riadne vyhodnotiť navrh e, komisie, aby sa riešili terajšie problémy veci azylu a presídľovania a um, preto každý z nás uh, E, my e, vidíme e, obrovské neplnenie členských štátov, vrátane Španielska, s svojou vládou ľudovej strany a tu sú neplnené požiadavky a tieto sú vyjadrované v tlači na všetkých farách a verejných miestach, kde my máme povinnosť zastupovať verejné, eh, verejnú mienku v spoločnom priestore a my eh, máme eh, povinnosť vyžadovať od komisie, aby konala, nie aby len fungovala ako komentátor, ale musí naplno plniť svoju funkciu strážkyne zmluvy vo veci neplnenia a e, tiež e, musí e, predchádzať tomuto referendu a dôsledkom referenda, ktorý vyhlásila vláda Viktora Orbána, ktorý chce pochybňovať plnenie politiky presídľovania, čo je nepriateľné. Katie Perry, please. You, let... Ďakujem. E, chcel by som povedať, že pred dvoma týždňami komisár Avramopoulos e, na Twitteri hovoril, že sme e, z Turecka za 5 mesiacov po dosiahnutí dohody s Tureckom sa nám podarilo premiestniť iba tisíc osôb. Sú to je to ist, rovnaký počet ľudí, aký prišiel na grecké ostrovy minulý rok za dve hodiny. Myslím si, že my nedodržiavame našu stranu dohody rovnako, ako ju nedodržiava Turecko. Mali by sme sa za to hambiť. E, pokiaľ ide o poslednú správu o pokroku z 28. apríla, komisia hovorí, že s Tureckom dohodla operatívne štandardné postupy s cieľom urychliť e, e, vydávanie alebo tieto presuny ale ja by som sa chcela spýtať komisie, aké sú tieto operatívne štandardné postupy. Ľutujem, ale Európsky parlament e, nepozná presnú e, podstatu týchto operatívnych štandardných postupov, pretože jednoducho nefungujú. Dúfam, že komisia nám na to odpovie. Ďakujem. Dnes e, na to komisia nebude môcť e, odpovedať. Budúci týždeň budeme o tejto otázke hovoriť v rámci plnej rozpravy a budeme mať na to dostatok času. Pani Viržia, prosím. Áno, pokúsim sa hovoriť telegraficky, e, aby komisia nám mohla odpovedať budúci týždeň, pretože myslím si, že doterajšie informácie neboli uspokojivé. Ja zdieľam všetko, čo, to, čo povedali kolegovia. Konštatujeme, že veci nefungujú, že niektoré členské štáty e, e, kladú prekažky. A čo chce komisia urobiť na to, aby sa rešpektovalo to, čo bolo dohodnuté? Ale tu máme problém. E, je tu aj otázka financovania nariadenia, ako kontrolovať financovanie, pretože v, v, počas misie v Kale nám e, prefekt vysvetlil, že Európska únia neposkytla dostatok prostriedkov na to, aby dokázali e, riešiť situáciu. Ale to je skutočne otázka toho, ako členské štáty využívajú tieto prostriedky od EÚ. Ďalej to máme otázku maloletých bez prievodu a takisto si myslím, že by sme sa mali e, rešpektovať na otázku práva na azyl nielen z hľadiska e, premiestnenia e, týchto osôb. Ehm, mám napríklad na mysli príklad niekoľkých tuctov Sudancov, ktorí boli pred niekoľkými dňami vyhostení z Talianska priamo do Sudanu. Myslím si, že to predstavuje problém a bolo by dobre, keby sme sa mohli skôr či neskôr porozprávať o informáciách e, týkajúcich sa e, vývoja na Egejskom mori a takisto používanie držania zbraní e, príslušníkmi Frontexu. Myslím si, že si v tomto smere zaslúžime viacero vysvetlení. Ďakujem, pani Marias. Pán Marias. E, táto otázka je veľmi dôležitá, veľmi závažná. Najprv niekoľko údajov. 66 400 ľudí malo byť z Grécka premiestnených. Doteraz e, sa tak stalo iba v prípade 3386. V predchádzajúcom období v júli bolo 2218 osôb. Inými slovami, za mesiac a pol bolo 1200 ľudí premiestnených. E, priemerne 400 ľudí prichádza do Grécka Turecka je naďalej denne, čiže je to nedostatočný počet. Ale prečo to dobre nefunguje? E, napríklad Portugalsko žiada o to, aby prišli ľudia, aby boli do Portugalska premiestnené osoby a pokiaľ ide o túto krajinu, to je Iná vec, ale existujú krajiny, ktoré si neplnia e, e, svoje povinnosti. Napríklad z Nemecka by mal, respektíve do Nemecka by um, malo z Grecka prejsť vyše 200 ľudí, ale zatiaľ ich pre, prešlo iba okolo 40. Napríklad pokiaľ ide o Francúzsko, tu máme 1874 osôb ale ten údaj nie je správny. E, ten údaj je 8740, čiže v tom vašom texte je chyba. E, ďakujem. E, pán Merias hovoril o niektorých číslach. Ja potvrdzujem to, čo povedal. Uh, E, a pokiaľ to, čo povedala komisia, všetci viete, že e, Grécko stojí pred závažným problémom vzhľadom na jeho geografickú polohu. E, <clears throat> premiestnenie ani presídlenie nefunguje a tie údaje, ktoré sú prezentované, svedčia o tom, že problém sa nerieši, ale to sa netýka iba Grécka, to sa týka celej Európy a my sme veľmi často často prekvapení e, veľkým počtom ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ. E Prečo sa robí viac e, na predchádzanie tomuto prílevu? Kolegovia navštívili Grécko, hovorili o tom, aká je situácia v mnohých z týchto hotspotov a ja skutočne viem, že existuje oveľa viac utečencov a migrantov, ktorí sú prítomní, než o tom hovoria oficiálne údaje. Je pravda, že nemáme e, potrebné zariadenia na to, aby sme mohli poskytnúť ubytovanie takémuto počtu ľudí, ale e, je, je e, pokiaľ ide o to, že ľudia nemajú dostatočný prísun potravy. Ehm, tu musím vyjadriť e, e, isté pochybnosti, pretože nedostali sme nejaké sťažnosti, pokiaľ ide o e, zásobovanie týchto osôb potravinami. A je vám jasné, že veľmi veľký počet ľudí v našej krajine žije pod hranicou chudoby. Ja len chcem, aby ste videli celkovú tú situáciu. Je pravda, že ten nedostatok e, potravín je vyvažovaný e, zásobovaním zo strany mimovládnych e, organizácií. Ďakujem. Ja vám, ja ľutujem, že som musel obmedziť tento váš čas na vyjadrenie sa k problematike presídľovania a premiestňovania, ale opakujem, že o tom budeme hovoriť budúci týždeň. Ďakujem spravodajcom za a, spolu, a tieňovým spravodajcom za trpezlivosť. Ďakujem aj komisii. Žiaľ, musíme prejsť ku schôzi koordinácie koordinátorov. Ďakujem vám za účasť. Colleagues, we now have a coordinators meeting, the next uh, part of the Libe. Teraz máme zasnutie koordinátorov a pokračovanie schôze bude o tretej. Ak nie ste súčasťou schôze koordinátorov, prosím, opustite miestnosť.